Dámy a páni, začneme. Trošku máme meškanie, ale nie je veľmi veľké. Čakali sme ešte na jedného kolegu. A keď niekoho vyrušujem, tak mi prosím povedzte. Ja môžem prestať. Dnes máme na programe mimoriadne dôležitú tému, to viete všetci. Máme tu veľmi významných hostí, jeden nám stále chýba. No ja navrhujem, aby sme začali s generálnym riaditeľom eh, s generálnym riaditeľom z generálneho riaditeľstva pre výskum. Súhlasíte? Dobre. Nemusíme teraz vysvetľovať, alebo nemusíte nám vysvetľovať, aký dôležitý je ITER. To všetko vieme. Je tu eh, problém, že tento výbor je veľmi Ehm, lebo tento výbor veľmi zaujíma, aby ITER existoval aj naďalej a zaujíma nás, ako vyriešiť problémy. No a na to potrebujeme riešenia a musíme sa posunúť o krok vpred. Dobre, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobre, dámy a páni, želám vám všetkým ehm, dobrý deň. Ako som povedal na poslednej návšteve, 1. júla som bol vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa a ITER, to bola, to bola prvá problematika, ktorou som sa začal zaoberať a ani jeden deň neprešiel bez toho, aby som sa tým nemusel zaoberať ja opäť. No a dnes by som vám rád poskytol aktuálne informácie, pričom môj kolega, ktorý zodpoveda za rozpočet, bude hovoriť o rozpočtových veciach, no a ja sa budem sústrediť na management, riadenie, no a iné stránky, pretože by sme radi vám objasnili, ako predídeme prílišnému nárastu nákladov v budúcnosti. Ako iste viete, tak vlády, a to je prvá vec, na ktorú chcem upozorniť, tak štruktúra riadenia ITERu je veľmi komplexná. Organizácia má zodpovednosť za konštrukciu a fungovanie strojov no a, strá, aktivizmu strany ITER majú rôzne povinnosti a vlastnú finančnú zodpovednosť. No a robia tak pomocou svojich domácich agentúr. Európske domáca agentúr domáca agentúr sa volá Fusion for Energy s sídlom v Barcelone a vedľa mňa sedí Frank Priskov, ktorý je riaditeľom tejto agentúry. Európska únia prispieva viac ako 45% zdrojov počas fázy budovania a každá ďalšia medzinárodná strana prispieva približne 9%. Komisia zastupuje v, v správnej rade ITERu EU, to je hlavná, hlavný riadiací orgán ITERu, no a hlavné veci si vyžadujú jednomyselnosť. No, vyžaduje to veľmi efektívnu organizáciu a riadenie projektu. V rámci takéto spolupráce môžeme a sa dá očakávať istá úroveň e, komplexnosti. Fusion von Energy v Barcelone bolo vytvorené ako joint undertaking. Hlavnou činnosťou je obstarávanie rôznych komponentov pre ITER z Európy. My musíme zaistiť, no a v súčasnosti predpokladáme opatrenia na zlepšenie štruktúry riadenia celého projektu. No a vám sme poslali pracovný dokument, ktorý bol nedávno prijatý, v ktorom sme stanovili a veľmi jasne povedali, ako zlepšíme riadenie a štruktúru manažmentu projektu ITER. No a to hovorím o medzinárodnej organizácii, ako aj, ako aj o tom spoločnom podniku Fusion for Energy so sídlom v Barcelone. No a dovolte mi teraz povedať niečo o nákladoch. To je druhá vec na môj zozname. Ako viete, tak projekt priniesol obrovský nárast nákladov, ale dohoda o ITERI bola pospísaná v novembri 2006 na základe pôvodných um, odhadov z roku 2001. Odhady nákladov z roku 2001 a podporili tiež členské štáty a vedecká obec. No a jedna, jeden z prvých krokov organizácie ITER, keď bola zriadená v roku 2007, bolo vykonať revíziu projektu, samozrejme na základe pôvodných výpočtov z roku 2001. No a táto revízia e, viedla samozrejme k veľmi jasným, jasným záverom, že, revidované, že treba zrevidovať odhad nákladov s ohľadom na rozsah nárastu nákladov komisia okamžite požiadala o viaceré nezávislé odhady týchto e, alebo úpravy odhady tých nárastu nákladov. Vykonalo ich viacero expertov, no a v polovici roka 2009 tieto externé štúdie boli dokončené, no a my sme zistili, aké náklady priniesie tento veľký projekt. No a na to sme vás okamžite upozornili. No, kvôli obrovskému nárastu nákladov EU eh, bude mať schodok vo financovaní vo výške približne 1,5 miliardy. No a my musíme nájsť tieto peniaze niekde inde. No a môj kolega vám o tom povie niečo viac. No a čo sa týka riadenia a manažmentu tohto projektu, tak komisia navrhuje spôsoby a činnosť, aby riadenie bolo zlepšené a posilnené. No a to komisia odporúča nie len čo sa týka Fusion for Energy, ale aj čo sa týka medzinárodnej organizácie. Vy viete už, že vyšší manažment v obidvoch organizáciách bol nahradený a teraz sú tam prvotriední manažery, ktorí preukázali už svoje kvality v rámci medzinárodných projektov. Tí sú nominovaní. Je to Frank Briscoe v Barcelone v rámci Fusion for Energy a profesor Modo Jima ako generálny riaditeľ organizácie ITER so sídlom v Kadaraši. Pán Brisko robí maximum na to, aby Fusion for Energy plnila všetky svoje úlohy. Aby bola efektívna a aby skutočne dokázala správnym smerom viesť tento projekt. V našom dokumente, ktorý sme vám poslali včera večer, stanovujeme a je, hovoríme o našich plánoch. máme len jeden jediný zámer a to je vyhnúť sa v budúcnosti na rastu nákladov, zaistiť efektívne riadenie a správu tohto medzinárodného projektu. Projektu, ktorý potrebujeme na to, aby sme dokázali splniť naše ciele v oblasti energetiky a zniženia emisí CO2. A to je projekt, ktorý, do ktorého musíme investovať. Frank Briskov sedí vedľa mňa a on už pripravil veľmi ambiciózny akčný plán a už vidíme, aké výsledky to prináša. Vidíme prvé opatrenia na verejné obstarávanie, znižovania nákladov. No a v následujúcich fázach dúfam, že pán predseda budete mať možnosť tiež zasahovať, aby sme vám jasne ukázali, že skutočne vyvíjame maximálne úsilie, aby sme zlepšili riadenie tohto medzinárodného, veľmi komplexného projektu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a hneď dávam slovo pánovi Žožoánovi, generálnemu rediteľovi pre rozpočet, pretože musí ísť na ďalšie rokovanie. Takže nech sa páči, máte slovo ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka financovania týchto dodatočných výdajov vo výške 1,4 miliardy, a podľa postupu, tak ako ho popísal môj kolega, ktorý je skutočne veľmi prísny, tak my ako komisia tak nám išlo hlavne o to, aby sme našli prostriedky pre príslušné financovanie tohto projektu. Tak, aby sme zohľadnili všetky vzniknuté potreby. V júni sme vypracovali oznámenie pre radu s ohľadom na diskusie s jednotlivými členskými štátmi. Koncom júna tohto roku. No a parlamentu sme sa snažili navrhnúť financovanie na roky 2012 a 2013. Tak, aby sme vedeli, aké úvery je potrebné si vziať vo výške 860 miliónov eur. No a musíme sa snažiť nájsť financovanie pre 540 miliónov eur. No a čo sa týka tých 860 miliónov, tak tu sme vykonali už isté presnenia a 400 miliónov z nich pochádza z marže z okruhu 2 a 460 miliónov pochádza z 1 a z toho rámcového programu. No a ja by som ešte rád dodal, že záväzky sa pohybujú do výške cirka 1 miliardy ročne teda by sme mohli tiež vykonať nové vyhodnotenie našich potrieb s tým, že sme do úvahy vzali tie nutnosti a potreby tak ako zo strany rady, ako aj zo strany parlamentu. No, dôležité bolo, aby bolo jasne povedané, ako bude vyzerať financovanie. Situácia v okruhu 2, 2 nám umožňuje, aby sme počítali s posadným doplnkovým financovaním, a to tým, že prevedieme dostupné fondy z tohoto okruhu do okruhu 1A. A to znamená, že celkom, ak Rada a parlament to budú akceptovať, tak budeme môcť financovať v rámci rozpočtového postupu, schválenie opravných rozpočtov a celkom financovať 1 miliardu 400 miliónov. Toto financovanie sa skladá z nasledujúcich rozpočtov. Jednak transfery, alebo transfer z okruhu 2, to by bolo 814 miliónov eur s ohľadom na disponibilitu týchto rozpočtov s ohľadom na opravný rozpočet po roku 2012. Potom ďalšie finančné prostriedky, ktoré vyplývajú to by bolo cirka 5 miliónov Vyplývalo by to tiež z určitých obmedzení mzdového charakteru a bolo by to zhruba 54 39 miliónov, čiže 82 miliónov v rámci mzdových nákladov. No a ďalej 18 miliónov v okruhu 3 a 15 miliónov v rámci okruhu 1-2 a ďalej pre rozdelenie prostriedkov, tak ako sme s nimi počítali. No a to nám umožní, aby sme globálne odpovedali na potreby financovania alebo reagovali na potreby financovania projektu ITER. A to už od tejto jesene. Potrebne je nájsť kompletnú odpoveď tak pre radu, ako aj parlament. Takže toľko v tomto štádiu. Nevyhnutné je teraz, aby to bolo skutočne schválené, pretože opravný rozpočet 2010 a rozpočet na rok 2011 sú veľmi dôležité. A je jasné, že rok 2011 musíme vidieť z rôznych perspektív. Takže Ak by sme nepostupovali týmto spôsobom, tak by to bolo trošku problematické, pretože by sme nemali dostatok finančných prostriedkov na rok 2011. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a teraz v neposlednom rade dám slovo pánovi riaditeľovi z agentúry z Barcelony, pánovi Brisko. A skutočne stručne, ak to pôjde, pretože kolegovia tiež by chceli položiť otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi rád na úvod poviem pár slov. A možno také dve veci. Poprvé, treba zdôrazniť charakter projektu v ďalšej fáze činnosti ITERu. Je to obrovský, obrovský vedecký projekt, ale v nadchádzajúcich rokoch to bude hlavne stavebný projekt predtým, než som začal v Barcelone, tak sa bolo vykonané externé, externé hodnotenie, ktoré hovorili, že v Barcelone nebolo dosť manažerskej odbornosti. No a keď som tam sám prišiel, tak som s tým súhlasil. A preto som správnej rade navrhol veci zmeniť a to už aj začalo. A tak napríklad ja som zmenil štruktúru Teraz je to vo formáte projektových tímov, ktorý zodpovedá, ktoré zodpovedajú za jednu z hlavných povinností. Zmenil som niektoré procesy projektového manažmentu a dokonca som do hry zapojil niekoľko priemyselných procesov. Do konca mesiaca sa stretnem s lídrami jednotlivých projektových tímov na to, aby sme revidovali činnosť tohto nového rámca. No a na záver možno budeme musieť zmeniť niektorých zamestnancov. Niektorí ľudia, ktorí zodpovedajú za projektové týmy, sú zatiaľ, alebo ich funkcie majú taký dočasný charakter a čo skoro budeme musieť nájsť trvalé riešenia. No a Ďalej by som chcel zdôrazniť, že ITER e, teraz e, pekne pokračuje. V roku 2007 sa to rozbehlo síce pomaly. A myslím, že všetci sme e, podcenili ten čas, ktorý bude potrebný na vytvorenie nových organizácií v Kadaraši a v Barcelone. A rovnako sme, pod, sme podcenili, koľko času bude potrebné na finalizáciu konečného dizajnu. Avšak toto obdobie skončilo. No a teraz sme prišli do skutočnej, alebo prešli do konštrukčnej fázy. My sme už podpísali hlavné kontrakty alebo zmluvy o kľúčových komponentoch a do konca roku 2010 podpíšeme kontrakty v hodnote 1 miliardy eur a to je približne 25 našich celkových povinností alebo záväzkov v rámci fázy eh, budovania. Ak prídete do Kadarašu, tak vidíte, že budovy už sa stavajú, eh, kostry a niektoré budovy už sú dokonca zhotové celé. Takže to pokračuje pomerne dobrou rýchlosťou. No a okrem toho eh, sme v európskych továrniach začali vyrábať tie hlavné komponenty, ako magnety napríklad. No a musím povedať, že teraz sme to ešte raz môžem potvrdiť, že výstavba už začala. Ďakujem pekne. A ešte raz v neposlednom rade pán Lamu. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, vážení poslanci, pán generálny riaditeľ, milí prítomní, ďakujem vám za pozvanie do tejto debaty. Budem veľmi stručný. Ako viete, 12. júla rada prijala závery, kde sa jasne opäť potvrdzovala dôležitosť projektu ITER a toto vlastne do istej miery potvrdilo určité podmienky. Vlastne naznačila tu rada svoju preferenciu z hľadiska piatročného programu v tom zmysle, že sa v rámci okruhu 1a budú, akým spôsobom sa budú využívať príslušné prostriedky, konkrétne čiastka modality sa stanoví počas rozpočtovej rozpravím. Táto rozprava prebieha a prebieha aj trialog v rámci rozpočtu. Diskutovali sme aj o ITERI a myslím, že pán generálny riaditeľ vám určite poskytol čísla, ktoré sú na stole. Predsedníctvo by vás rado uistilo, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby sme v čo najkračšej dobe splnili všetky podmienky. Komisia sa bude snažiť zohrávať úlohu facilitátora v tejto oblasti, ako predseda, ktorý sa zaverá atomovými otázkami. Máme samozrejme záujem na tom, aby tento plán rada schválila 26. novembra. Konkrétne to bude vtedy eh, rada sa venovať aj otázkam konkurencie schopnosti. Týka sa to aj reformy a riadenia projektu ITAR. Ďakujem. Ďakujem taktiež. Všetky inštitúcie, ktoré sa tým zaoberajú, samozrejme vyhlasujú, že majú záujem na tom, aby tento projekt mohol ďalej fungovať, aby sa mohol ďalej rozvíjať. Ale myslím, že všetci vyhlasili aj to, že všetci chceme, aby to išlo kontrolovaným, regulovaným spôsobom. Mám tu 5 žiadostí o slovo, bol by som vám kolegovia veľmi vďačný. Ďalšie mená ešte pripíšeme. Bol by som vám veľmi vďačný, keby ste v prípade tých otázok mohli hovoriť relatívne stručne, krátko. Pán Žonžon je pozvaný ešte na ďalšie podujatie, budem musieť odísť. Takže ak máte otázky, ktoré sú adresované práve jemu, tak nám to prosím nejako oznámte, tým dáme prednosť. Inak pôjdem podľa poradia, ktoré tu mám uvedené, pani Riera Madurela ako prvá. Nech sa páči. Muchas gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručnosti ďakujem za slovo a všetkých zdravím a ďakujem za vysvetlenia, ktoré, bol, ktoré odozneli. Áno, je to vážny a významný projekt, ako vieme, a my ho podporujeme. ITER samozrejme už sa potýkal s rôznymi problémami, rozpočtami, finančnými, s problémami v riadení a o týchto ste nám povedali. A náš výbor to vzal na vedomie. Samozrejme, že máme pozitívny postoj k tomuto projektu a popri revíziách, ktoré poukázali na problémy a poukázalo vlastne tieto aj na zodpovednosť, eh, chcel by som povedať, že ak chceme projekt obhájiť, čo by ste vlastne vy počiarkli ako významné za posledný rok trebárs, čo by mohlo opäť získať dôveru tohoto parlamentu, čo by upokojilo náš výbor, že veci idú naozaj správnym smerom. Samozrejme, chceli by sme podporiť tie údaje, ktoré ste nám poskytli. A k rozpočtu sa síce priamo nemôžem vyjadriť, ale skutočne by sme ocenili niekoľko mm, konkrétnych údajov, ktoré by nám umožnili naozaj opäť dôverovať projektu. Vieme, že z hľadiska novej organizačnej schémy Euratom tam došlo k určitým zmenám a to sa odrazilo aj na úrovni zástupcu generálneho rejiteľa, ale možno aj na iných úrovniach proste sa toto z hľadiska riadenia odráža. Ďakujem. Ďakujem, pán Eller. Nož ja pokúsim byť stručný, ale jednoduché to nebude. Na úvod väčšina poslancov podporuje projekt ITER. A musím povedať k tomu, že toto nie je bezpodmienečná podpora. Tri aspekty sú podľa môjho názoru dôležité. Pred dvomi, týždňami, pred dvomi hodinami pardon, sme dostali dokument, pracovný dokument komisie. Tam sa hovorí o predstavách komisie a o predstavách tej governance štruktúry. Tiež sa tam hovorí o európskej úrovni Fusion for Energy za dve hodiny. Nemôžeme samozrejme komplexne vyhodnotiť tento dokument. E, sú tu teda určité aspekty, týkajú tých manažerských štruktúr na úrovni EÚ. Toto bolo spoločne naformulované, ide to tým správnym smerom, ale musíme jasne povedať, že toto sú iba plány. Nachádzame sa v úrovni plánov. Teraz sme počuli od manažentu, že sú ochotní okamžite naštartovať, ale také jednoduché to nie je. Ja si myslím, že to sú veci relevantné aj pre rozpočet. Európsky parlament nemôže takto skrátka niečo odsúhlasiť bez e, potrebných informácií, bez potrebných kontrolných mechanizmov a tak ďalej. Toto nie sú dva samostatné postupy, tieto sa navzájom podmienujú. Uvediem príklad. Hovorilo sa tu napríklad aj o tom, že tie čísla sú z roku 2001 a že teraz ten obraz by už bol trošku iný, že, ten, e, že tie čísla sú iné. My samozrejme e, nemáme pochybnosti, ale sme si prečítali vaše board protokoly a tam ten controlling e, zlyhal pretože by ste mali vedieť z roku na rok tieto odchýlky. Toto je veľmi podstatný problém. Ten problém sa zdražuje, toto skrátka akceptujeme, ale prečo ste roky vlastné protokoly e, nevybavili kontrolingom, aby sa nejakým spôsobom tieto odchylky spracovali. Toto je podľa mňa legitimná otázka. Potom otázka vášho interného auditu. My sme tú správu čítali manažmentom mal k dispozícii. Komisia, členské štáty však nevedeli o tých chybách v kontrolingu. Je tam mnoho pochybností a takáto informovanosť tu nebola. A ešte k rozpočtu. Tam máme jeden naozaj zásadný problém. Poprvé, sú tie čísla v poriadku? Tie čísla vychádzajú z toho, že rada vyjadrila v júli, že nevydá 7,2 miliardy, ale 6,6 toto je zbožné želanie, management board na to reagovala, povedala áno, išlo by to aj za 6,6. Prečo je to ale vôbec možné? To nám nikdy nikto nevyjavil. Aké sú tie manevrovacie priestory, ktoré sú možné, na, ktorých je možné na tejto úrovni financovať ten projekt. Po druhé, pokiaľ ide o rozpočet ako taký, teraz nám vrávite, že 11. novembra Eh, bude um, zmierovacie konanie, že sa to dá robiť všetko z rezerv. No už ja si nemyslím, že parlament toto bude ochotný akceptovať bez toho, že by sa stanovilo, aké sú tie zásadné nové štruktúry, pretože nemôžeme z rozpočtu urobiť nejaké presuny e, v rámci 1A, v rámci tohto piliera, to je Euratom, to, je, sú, to bolo predmetom e, rozpočtových e, vyjednávaní a toto nemôžeme urobiť bez toho, aby sme poznali nové manažerské štruktúry a boli si istí, že naozaj sedia. A ešte ďalší zásadný problém podfinancovanie do budúcich rokov nie je jediným problémom. Problémom je aj to, že medzinárodná štruktúra má takú formu, že medzinárodná organizácia, pokiaľ ide o ten rozpočet, o tie technické komponenty, že táto o tom nemôže rozhodnúť, národné agentúry o tom rozhodujú, takže je evidentné, a toto už aj odborníci jasne povedali, že e, takéto prepájanie komponent potom vedie k navýšeniu nákladov, čiže aj tu governance na medznárodnej úrovni je potrebné nejakým spôsobom, spôsobom zmeniť. Takže ako to budeme financovať? Budeme skrátka akceptovať uh, tieto e, dodatočné náklady, pôjde to z FP7 alebo z FP8, alebo rada alebo komisia nám dajú reakciu na otázku, ako takéto navýšenia nákladov, nielen v prípade ITER, ale aj v prípade um, napríklad Galilea, ako sa toto potom bude rozpočtovo riešiť, pretože tento deficit možno na najbližšie dva roky e, nejako dokážeme pokryť, napríklad v okruhu 2, ale do budúcna skrátka toto je neúnosné, ak nechceme robiť škrty vo výskumných programoch. Takže tri otázky po A. Rozpočet môžeme prislúbiť iba, keď budeme poznať tú štruktúru manažmentu a odkedy bude platiť. A nehovorte nám, že už to je implementované, lebo to skrátka neplatí. Druhá vec, čo urobíme s problematikami, ktoré nepochádzajú z európskej komponenty, ale z medzinárodnej komponenty, teda potreba tohto kompletizovania, ako sa to z rozpočtového hľadiska má poriešiť. A potom tretia otázka, jasne musím povedať, že potrebujeme vedieť aj to, ako rámcový program 7 a 8, ako sa v rámci týchto programov má pristupovať k týmto veľkým e, programom. ITER možno dokážeme zvládnuť, ale kde vezmeme prostriedky na tie ďalšie veľké programy, toto je naozaj politická otázka širšieho rozmeru, v širšom kontexte. Ďakujem. Pani Jordan Cizel, nech sa páči. Razmišljam zelo podobno kot moja kolega, ki sta govorila pred mano, zato bom zelo krátka. Ďakujem pekne, už moje úvahy sú veľmi podobné ako tie, ktoré uviedli už kolegovia, takže budem stručná. A ja si myslím, že tento projekt si zaslúži, aby pokračoval. Nemôžeme skrátka len povedať, že chýbajú 4 miliardy. Musíme sa baviť aj o tom, kde tie prostriedky zoberieme a o tom, za akých podmienok tieto prostriedky dáme k dispozícii. Ja by som od komisie očakávala viac informácií o tom, aké podmienky, ako môžeme garantovať dodržanie týchto potrebných podmienok. Po prvé, nové výpočty musia byť presné, aby sme im mohli dôverovať. Po druhé, musí byť zaručené, aby dodatočné prostriedky boli k dispozícii ako celok, nie teraz jedna časť, a potom začne diskusia o tom zvyšku. A ja tu mám určité obavy, pokiaľ ide o presun prostriedkov, o tie transfery. Veď to nemôže sa naďalej zdražovať a nie je možné ani aby tu boli omeškania, takže tá správa toho celého projektu, tá governance, musí byť taká, aby ten projekt išiel podľa plánu. Odpovede na tieto otázky možno už sú obsiahnuté v pracovnom dokumente, ale musím povedať, že som tento dokument nemala k dispozícii včera večer. Dnes to prišlo e, krátko pred touto schôdzou, takže toto je trošku neseriózne, pretože tá diskusia mohla byť oveľa fundovanejšia, oveľa lepšie, keby sme boli mali možnosť tento dokument si náležite preštudovať. A ešte druhá otázka. Spomínali ste, že Fusion for Energy a ITER, že tá štruktúra riadenia sa mení. Mňa by ale zaujímalo, čo sa udialo v Európskej komisii, aby sme vám mohli viac dôverovať teraz aj do budúcna. Ďakujem, pani Grosted. Merci, monsieur le président. Euh, je voudrais, je voudrais rappeler... Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som povedať, že projekt ITER je projektom, kde sme partnermi. Ale sú tu aj iní partnery. Myslím si, že nemôžeme skutočne rozhodnúť ináč, než tento projekt podporiť. Je to projekt, ktorý je zameraný na budúcnosť, pretože budúce generácie budú z tohto projektu ťažiť. Z toho dôvodu je teda potrebné tento projekt akceptovať a pozerať ďalej do budúcna. Veľmi často sme už hovorili o tých dodatočných nákladoch. Komisia nám poskytla určité upresnenia a ja by som chcela povedať, že ja som pocítil určitú úlovu, pretože vidím, že sú tu možnosti na rok 2010, ako nájsť určité finančné riešenia. Ja len teraz neviem, ako by sa dalo vyjadriť, že nesúhlasíme alebo nedodáme, neposkytneme tieto dodatočné finančné prostriedky? To by totiž znamenalo, že by sme sa zahrávali s našimi partnermi a ako by si oni potom mohli udržať dôveru v Európsku úniu, keby sme sa s nimi takto zahrávali? Existuje predsa aj dôvera celého sveta v Európsku úniu a to by sme proste vsadili do hry. Problém je aj s e, transparentnosťou, respektíve nedostatkom transparentnosti, ktorý vnímame e, ohľadne projektu ITER. Možno sme nedostatočne komunikovali. My chápeme, že došlo k navýšeniu rozpočtu, pretože v roku 2011 sa očakáva e, iná situácia, než bola v tomto roku, než bola v Lani. Takže je jasné, že môže nastať zvýšenie nákladov. Problém je, že sa to dosť jasne nevysvetlilo. V čase, keď sa každý musí snažiť rozpočet škrtať, tak sa musíme zamerať aj na to, aby sme žiadali zodpovednosť voči projektom. A treba vlastne šetriť všade, kde sa dá. Myslím si, že musíme mať tomuto projektu dôveru. Takýto projekt to nie je len niečo, kde by sme len tak mohli cúvnuť. Musíme v ňom pokračovať. Už sme sa predsa raz doň angažovali. Ak chceme v tejto angažovanosti pokračovať ďalej, musíme byť úplne transparentní. Komisia jasne vyjadrila, že má návrh, ako tieto náklady dať k dispozícii teda tieto prostriedky k dispozícii a mali by sme to akceptovať čím skôr. Myslím, že výbor pre rozpočet by asi nemal byť jediný, ktorý o tom bude rozhodovať. Pán Vesaroš. Ďakujem pekne, pán predseda. Musíme si že ide vlastne o investície, z ktorých budú mať prospech naši vnúčatá, možno ani oni nie. Je to proste dlhodobá záležitosť. Pred mesiacom som bol v Kadereši a skutočne to, čo som tam videl, urobilo na mňa obrovský dojem. A vidím, že áno, tento projekt ITER napreduje a je to projekt, ktorý z hľadiska výskumu EÚ môže byť niečím, na čo môžeme byť hrdí. Ale treba pozorne sledovať, ako budeme v tomto projekte nasledovať. Musíme vziať na vedomie aj to, že ide aj o politickú stránku, politický rozmer. Proste tu zohráva EÚ tú vedúcu úlohu a preto v žiadnom prípade nemôžeme len tak pustiť z rúk. Súhlasím s tým, čo povedal pán Smith a Joel a myslím, že sa teraz dostávame k tomu, o čom sme už hovorili nejaký čas, že totiž v rozpočte netreba, alebo nemusíme len šetriť, alebo môžeme taktiež ináč rozčleniť prostriedky. Chcem povedať, že pokiaľ je o kontrolu rozpočtu. V minulosti to nebolo celkom najlepšie, to neviem ako kritiku, ale ako fakt. Vychádzam treba aj z údajov z roku 2006. Dúfam, že v budúcnosti takáto vec opäť už nenastane. Pokiaľ ide o Fusion for Energy, si myslím, že veľmi podrobne treba vypracovávať plány a potrebovali sme nejaký taký prekleňovací plán, ktorý vlastne na niekoľko rokov dopredu by tento projekt vlastne premietol aj z hľadiska finančného. Ja viem, že keď beží výskum, tak vlastne to nie je ľahké niečo takéto urobiť, pretože stále sa objavujú nové výzvy, ale bolo by dobré toto nejak zabudovať tiež do celkového procesu, aby sme mohli naozaj pokračovať v tomto projekte úspešne. Ďakujem. Pani Lepáš má slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Môžeme diskutovať. Ja nezdielam rovnaké nadšenie ako pani Kroset, pokiaľ ide o tento projekt, ale som za dlhodobé financovanie. Predsa ide o značné náklady a my nemáme žiadne uistenie o tom, že ak vzniknú nejaké ďalšie programy, napríklad e, program v oblasti polnohospodárstva alebo e, program týkajúci sa klimatických zmien, že budúci rok alebo o dva roky, o tri, o štyri roky, že sa nezopakuje to isté. Pretože všetky ostatné politiky Európskej únie musia prispievať na experimentálny projekt, o ktorom vlastne nikto nevie, ako skončí za 30 alebo 40 rokov. Potrebujeme teda aj okamžité financovanie týkajúce sa obnoviteľných energií. A proste financie na účinnú, efektívnu energetickú politiku. A potom je tu ešte otázka, do akej miery je rozumné, aby sme sa angažovali vo veci nejakej, keď nemáme žiadnu istotu o tom, ako tento projekt bude napredovať. Pani Grosetová spomínala aj našich partnerov. Zmenila sa o tom. Áno, ale partnery do peňaženky nesiahajú. To robíme iba my. Takže nie je to to isté. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja mám niekoľko bodov k tomuto rozpočtu. V tomto rozpočte sa hovorilo o okruhu 2. A tento okruh, a to treba vedieť, to sa týka polnospodárskej časti my sme tu politici. A ak povieme aktérom v poľnohospodárstve, že 400 miliónov eur budeme venovať na ITER z vášho rozpočtu, tak to asi znie dosť zvláštne. Druhá vec. Vy ste dali 15 miliónov eur, ktoré pôvodne boli určené na klimatické zmeny a obnoviteľnú energiu. Myslím, že to bolo aj v správe vám Prent spomenuté. Pýtam sa ďalej. Z tých 540 miliónov, ktoré budú v 7. výskumnom programe, čiže ve vratome. čiže tam príjmeme peniaze na iné projekty. Teda konkrétne z akých? ale to bude. Bolo by dobre mať jasno v tom, odkiaľ získame tých 540 miliónov. Bude to z nemeckého projektu, fúzie alebo z akých projektov. Bolo by dobre, keby všetci mali prístup k týmto informáciám. A druhá vec je tu aj tá, že spomínali ste o dodatočnom spomínali ste dodatočné financovanie týkajúce sa rokov 2012 a 2013. No a čo potom? po roku 2013. Odkiaľ prídu prostriedky potom? A ja som bola v Karadaši. Áno, práce tam začali. No, povedal to aj pán Briskov. Ale tie práce vlastne začali, tak povediac, nelegálne, pretože e, nedošlo k nejakému verejnému vyšetrovaniu. A hovorí sa, že 28. júla sa rozhodlo o tom, že sa začne výstavba. A potom 13. oktobra mám tu depešu a to, v ten dátum sa povedalo, že verejné pojednávanie sa začne s koncom tohto roku. Takže vlastne vy ste začali so stavebnými prácami, ale vlastne ešte to verejné vypočutie je plánované na neskôr. Ja si myslím, že by to malo byť naopak. Najprv verejné vypočutie a potom by mali až začať práce. Takže si myslím, že ani žiadosť, ktorá bola zaslaná, ešte vlastne jej požiadavky neboli naplnené. Dnes vlastne za rok, môžeme povedať, že v rokoch 2001 až 2010 sme strojnásobili rozpočet a tak povediať voči občanov je to otázka nedemokratického postupu. Verím však, že tieto veci sa poriešia. Ďakujem slovo pani de Castillo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať za to, čo tu odoznelo a aj za vysvetlenia, ktoré sme dostali. Nebudem opakovať niektoré veci, ktoré tu odosneli, súhlasím s viacerými, ale chcem povedať, že eh, aj vy sami ste ukázali na to, aké sú tu problémy. A vlastne týka sa to aj samotného riadenia projektu. Aj tam sú projekty. Aj počnúť zadefinovaním projektu a cez ekonomické aspekty, organizačné, eh, aj pokiaľ je o samotné riadenie projektu. Aj tej stránke sa to týka. Zaujímavé, že keď sa pozrieme do, bu- do budúcna, aj tam sme zaznali, povedzme, určitý, zaznamenali určitý nedostatok, do akej miery vlastne eh, dochádza k nejakej permanentnej odchýlke od toho, čo bolo pôvodne v projekte vytýčené, pretože riadenie projektu má na takéto veci upozorniť. A ide o to potom, aby sa prijalo opatrenie, aby sa vlastne e, to smerovanie napravilo. A takéto veci sa dejú bežne v podnikoch a v organizáciách, ktoré fungujú dobre. A nie presne to sme zaznamenali v súvislosti s projektom ITER. Samozrejme, tento projekt je nesmierne dôležitý a podporujem ho. Ale ak nebudeme náležite napredovať, tak naozaj je ťažké presvedčiť o dôveryhodnosti tohto projektu, ako už bolo naznačené. Preto taká, no, také, tak povedať, nové zadefinovanie je potrebné. Čiže ako chcete vlastne zabezpečiť, aby táto časť riadenia, ktorá vychádza z nástrojov e, toho, nástrojov zameraných na nápravu, skutočne začnú fungovať. Ďakujem. Dobre, kolegyne, kolegovia, ja teraz preruším kolo otázok, aby pán Žoža mohol reagovať, pretože musí odísť. A bolo tam naozaj veľa otázok, ktoré naozaj je potrebné zodpovedať, takže vás poprosím o pochopenie, že teraz dáme priestor na odpovede. Nemá zmysel tie otázky ďalej zbierať a on potom odíde a nebude môcť reagovať. Takže pán Jean, máte slovo. Merci, président. Je, je répondrai aux questions. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť zodpovedať rozpočtové otázky a na to ostatné odpovie kolega Smith. Takže pokiaľ ide o financovanie, vrátim sa k otázke, ktorá sa týkala okruhu 2. Znamená to, že európske polnohospodárstvo bude teda zbavené určitých prostriedkov? Odpoveď je nie pretože tu išlo o rozpočtové prostriedky, ktoré neboli využité v priebehu roku 2010. Rok teraz už končí, a teda pre poľnohospodárstvo to končí 15. októbra. Čiže vlastne tieto prostriedky sú disponibilné, tie sa normálne vracajú členským štátom a my vlastne urobíme to, že povieme, že tu máme určitú maržu, ktorú prevedieme do okruhu 1a. A tá pokrýva výdavky na projekt ITER. Takže tu nejde o to, že by sme niečo polnohospodárstvu vzali. Ide vlastne o prostriedky, ktoré zostali ako disponibilné, potom čo neboli využité v roku 2010. Takže sú to prostriedky, ktoré sa dajú využiť ešte do konca tohto kalendárneho roku, pretože v opačnom prípade tieto prostriedky sú pre európske výdaje alebo z ich hľadiska strátené. Chcel by som ešte povedať, že v úvozovkách, v úvozovkách máme šancu využiť tieto prostriedky, pretože výdavky na poľnohospodárstvo boli podstatne nižšie než sa počítala. A teraz po druhé. Pokiaľ ide o otázku financovania tých 480 miliónov eur, môj kolega sa bude venovať niektorým konkrétnym programom v rámci 7. výskumného programu, ale teraz tým 480, pardon, 460 miliónom. Opravil sa rečník. Tak to predstavuje asi 2 rozpočtu celého, že je to relatívne nízka čiastka v porovnaní s celkovým rozpočtom. Keď si zoberieme backloading, tam finančné perspektívy na rok 2013 tak môžeme povedať, vždy existuje navýšenie o 1 milión v rámci projektu. Čo sa ale stane, ku to, ak dôjde k prekročeniu rozpočtu v roku 2013? Komisia k tomuto zaujala veľmi jednoznačné stanovisko. Bolo potrebné dokonca bojovať s členskými štátmi ohľadne záverov v rady v júli Komisia povedala, že nemožno obetovať iné politiky jednej politike. Inými slovami, nemôžeme počítať s tým, že by sme upustili z našich ambícií v iných oblastiach a preto máme tu teraz tieto disponibilné prostriedky z polnohospodárstva, čo je šťastná šanca, tak povediac. A vlastne to, čo budeme hovoriť členským štátom, je toto. Vlastne otvorene a rovno im povieme. Vlastne ide o financovanie veľkých projektov, ani z rozpočtu, ale v podstate rozpočet spoločenstva nemôže stále, neustále teda financovať prekračovanie rozpočtu a musíme nájsť trvalé riešenie tejto otázky. Pokiaľ ide o ITER, tak tam komisia sa k tomu vyjadrila v tom zmysle, že to bude na celá 4 miliardy a ak to im bude stačiť, tak potom národné rozpočty budú musieť dofinancovať. Okrem toho komisia povedala aj to, že preverí, či by nebolo vhodné vytvoriť nejaké konkrétne štruktúry pre veľké programy, ktoré by boli financované v rámci pevných dotácií z rozpočtu spoločenstva. Čiže toto sme povedali a toto budeme aj naďalej opakovať aj v rámci ďalších finančných perspektív. Toľko z mojej strany, pán predseda, k tomu, čo som chcel povedať. Ešte raz by som ale chcel povedať, že je potrebné nájsť riešenie, riešenie financovania e, pokiaľ ide o rozhodcovské konanie tak ako sa o tom bude hovoriť pozajtra na rade. Musíme zohľadňovať aj návrhy komisie z červenca, eh, teraz z júla. Komisia chcela prerozdeliť okruh A do istej miery. To, to sa nám podarilo troška zvrátiť a za súčasných okolností sa komisia snaží umožniť nám urobiť krok vpred v rámci projektu. Ďakujem. Ďakujeme pekne za tie veľmi jasné odpovede a dávam teraz slovo pánovi Smicovi, aby odpovedal na tie ostatné otázky. Ďakujem pekne. Takže áno, budeme reagovať na otázky. V prvom rade chcem zdôrazniť, že si naozaj vážime podporu z vašej strany. Je to naozaj projekt, ktorý si nemôžeme dovoliť nerealizovať. Musíme tento projekt naozaj doviesť do konca. V opačnom prípade budeme mať veľké problémy s dodávkami energie v budúcnosti a tiež budeme mať problémy, pokiaľ ide o dodržanie cieľov v oblasti životného prostredia, v oblasti zniženia emisí CO2. Takže musíme naozaj ísť touto cestou. Áno, vážení členovia výboru, tento projekt je rizikový, je riskantný. Všetky projekty v rámci výskumu sú riskantné, ale musíme ho realizovať, nemôžeme si dovoliť nič iné. Dôležitá je samozrejme dôveryhodnosť na medzinárodnej úrovni. Tento projekt eh, sme začali Máme tam záväzky z našej strany, zo strany partnerov a oni očakávajú, že my budeme mať tú taktovku. A je dôležité, aby boli presvedčení o tom, že tento projekt naozaj chceme dotiahnuť do konca. Kolega už jasne povedal, že tých 1,4 miliardy sa bude musieť nájsť, ale samozrejme nie na úkor rámcového programu. Toto tu zaznelo z úst viacerých poslancov a my sme rovnakého názoru. Rámcový program tých 460 miliónov, ktoré majú pochádzať z tohto programu, toto je podľa mňa rozumná suma. Či k tomu dôjde znova, no už ja ako novinár riaditeľ robím všetko, čo bude v mojich silách, aby k tomu už nedošlo, k takémuto nárastu nákladov, takýmto problémom v manažmente pretože som vo funkcii od júla a naozaj túto otázku chcem raz a navždy uzavrieť. My sme prijali naozaj drastické opatrenia, manažerská štruktúra medzinárodnej organizácie ITER bola zmenená, taktiež Fusion for Energy, tento spoločný toto spoločný podnik, aj tam boli zmeny. To boli zmeny, ktoré boli potrebné, aby na tých miestach boli naozaj správne osoby, Nejde o politikov, ale ide o odborníkov, o ľudí, ktorí sú schopní viesť takýto komplikovaný projekt. A pán Briskov, čo sedí vedľa mňa, je presne príkladom takejto osoby nominovanej eh, z dôvodu kompetencií. Pozrite si jeho životopis bude vám to hneď jasné. Takže my naozaj robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zlepšili riadenie, aby sme znížili náklady alebo dodržali plánované náklady. My sme pripravili pracovný dokument, včera sme ho dali k dispozícii, niektorí z vás ho dostali až dnes. Mňa to mrzí, keď si to preštudujete, ja rád prídem znova a môžeme si o tom pohovoriť. Ja som to chcel zaslať pred touto schôdzou, aby som vám ukázal, že my sme neprišli len žiadať o peniaze, ale že navrhujeme konkrétne riešenia, pokiaľ ide o riadenie tohto projektu. Je tu ďalšia vec, ktorá ma hnevá a nie je to na vás, ale na členských štátoch, ale my už sme začali s, úspormi, s úsporami aby sme naozaj ukázali, že to myslíme vážne s tými škrtmi. No a teraz rada hovorí, vy ste niečo ušetrili, no tak vám dáme menej než 1,4 milióna. Takže toto je naozaj nerealistické. Mnohé členské štáty sa ozývajú v tomto zmysle. My sa naozaj snažíme usporiť tak, aby sme predišli problémam, potenciálnym problémom, aby to maximum 6,6 bolo zachované a preto potrebujeme plnú politickú podporu z vašej strany, aby sme tú sumu 1,4 miliardy v najbližších rokoch naozaj aj dostali. Tento projekt nemôže zlyhať, pretože je v hre naša medzinárodná reputácia a tiež je v hre zabezpečenie dodávok energie pre Európu. Toto je naša úloha ktorú musíme splniť. Ďakujem pekne, pán Blízko. Aj vy by ste sa rád vyjadrili? Nech sa páči. Áno, samozrejme. Ďakujem, pán predseda. Odznala tu poznámka. Neviem, či som ju správne pochopil to ďalšie smerovanie. Ja som vravel, že ITER chce napredovať. V každom prípade už sme v tej fáze výstavby a chceme napredovať, pokračovať. by sme rozhodli o zmenách, ktoré boli potrebné, naštartovali sme ich. Možno až o 6 mesiacov budú všetky aj implementované, ale ja som si istý, že teraz to smerovanie je správne. Pokiaľ ide o náklady, otázky sa týkali ubezpečení, aby sme sa nedostali do podobnej situácie znova. Už ja som sa už snažil vás ubezpečiť v tomto zmysle, ale musím povedať, že projekt takéhoto typu zkrátka eh, neumožňuje žiadne záruky. Dva roky už máme tieto nové odhady nákladov a preverilo ich viacero skupín nezávislých odborníkov, takže mali by platiť. Ale za tie dva roky tu neboli žiadne nepríjemné prekvapenia. Tie nákladové odhady sa nemenili. Ale v tých predchádzajúcich dvoch či troch rokoch, tak tam bol stály prúd, neustály prúd nepríjemných prekvapení veci, ktoré neboli zakomponované v tých nových eh, nákladových odhadoch. No ale odkedy máme tieto nové odhady? Dva roky, žiadne nepríjemné prekvapenia sa nevyskytli. My teraz eh, začíname so zmluvami, to už som vám povedal. A tie ceny naozaj preverujeme, porovnávame s rozpočtom ktorý, z ktorého vychádzajú naše nákladové odhady a zatiaľ máme pozitívne skúsenosti. Zmluvy, ktoré sme podpísali, sú väčšinou pod tým rozpočtom, podrobne toho rozpočtu, z ktorého vychádzajú nákladové kalkulácie. Dúfajme teda, že tieto kalkulácie sú dobré, možno trošku vyššie nastavené, ale nerad by som predbiehal čas. Pokiaľ ide o tých 7,2, respektíve 6,6 miliard, toto zníženie vzniklo v tom čase skrátka sme sa vzdali tej rezervy, ktorá bola obsiahnutá v tom 7,2, to bolo 660 miliónov. Takže takto sme celú tú rezervu vlastne vyškrtli. Bolo to vtedy ľahké, jednoduché, ale e, musíme si vedomiť, že takéto veľké projekty si vyžadujú nejakú rezervu. Ja už som spomínal, že sme úsporili na tých zmluvách e, za ostatné mesiace, ale situácia by sa mohla vyvíjať opačne v najbližších mesiacoch. Takže e, my chceme vlastne tie náklady znižovať, aby sme znova vytvorili nejakú rezervu nejakú bezpečnostnú rezervu. Tak, ak vytvoríme teda nejaké úspory, tak chceme vytvoriť nejaký rezervný fond, aby sme mohli, ak sa vyskytnú problémy v budúcnosti, nemuseli, aby sme mohli využiť tento, tento fond a nemuseli sa obracať na vás. Vy ste nám, my ste tiež pýtali na nejaké systémy varovania, nož e, myslím si, že tu máme štandardné procesy projektového manažmentu, a ktoré začíname uplatňovať. To sú skrátka postupy, ktoré nám umožňa, nielen nám, ale aj vám, ako ten projekt napreduje, či sme do lehoty urobili, čo sme slúbili, či sme vydali za tú prácu toľko, koľko sme na úvod uviedli, tam sú štandardné postupy, ktoré sa budú odteraz uplatňovať. A to by malo znamenať, že zkrátka tu nebudú nejaké uh, také uh, šedé, uh, šedé obdobia. Otázka uh, Kadarašu. Kadaráš my nekomunikujeme s francúzskými orgánmi, robia to medzinárodné organizácie v Kadaráš, ale ja som si tiež tam na tom nie nič nelegálne. Máme istotne stavebné povolenie na výstavbu tých budov, ktoré staviame. Áno, môžem sa k tomu ešte neskôr vyjadriť, ak budete mať záujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pán Ody, chce tiež položiť otázku, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nuž, konečne ste prišli do parlamentu, konečne tu máme debatu, je tu komisia, je tu rada, sú tu poslanci. Naozaj na čase urobiť takúto debatu. Teraz ale k samotnému meritu veci. Situácia je taká, že tu máme model na základe ktorého to má fungovať. Je to model Tokamak. Taká jadrová fúzia, ktorá by nemala radioaktívny odpad, neprodukovala by emisie CO2. Toto ešte reálne nemáme. Pani Grostet hovorila o tej celosvetovej dimenzii projektu Gorbačov v 85 potom sa pridala Južná Korea, Čína, Japonsko, India. Ale na uh, samitoch sa vôbec e, nehovorí o tomto projekte. Napríklad s Čianmi by bolo potrebné e, to náčrtnúť, študenti by na tom sa mohli podielať a tak ďalej. Naši čínsky priatelia by mohli vypomôcť v týchto zložitých rozpočtových časoch. Pán Jean-Jean tu už nie je. ...140 miliard z rozpočtu zozbierať z toho, čo sa ušetrilo v iných oblastiach. Malé a stredné podniky, polnohospodárstvo. V niektorých oblastiach sú prebytky a tieto môžeme použiť na tento veľkolepý projekt. A komisia tieto rozpočtové aspekty zatiaľ riadne nezohľadnila. Teraz tu máme investičné oddelenie, to potrebujem popri tom prevádzkovom oddelení, aby tie veľké projekty, ako napríklad Galileo, ako napríklad ITER, mohli byť financované. Európa musí investovať. Predseda Barroso toto zdôrazňoval, ale Financial Engineering komisia prislúbila, že tam budú eh, príslušné um, nové iniciatívy. Toto je dobrý prístup. Máme tu viacero finančných výhľadov, ktorých sa to týka, takže je potrebné vnímať to z dlhodobej investičnej perspektívy. Pán Turmes, nech sa páči. A neprepašte ešte pani Trautmann pred ním. Merci beaucoup, monsieur le président. Beaucoup de, de questions ont été soulevées. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela doplniť jednu vec. Nie je nič horšie, ako keď sa neustále zaoberáme len finančnými e, otázkami a zabúdame na podstatu problémov. Zabúdame na to, ako treba viesť takéto e, projekty. Potrebujeme skutočne vlastné prostriedky. Nie z nejakej marže, na ITER používať nejaké marže, to sa len ťažko dá vysvetliť. Otázka znie, na akej úrovni chceme vynakladať naše e, prostriedky. Keď hovoríme s producentami mlieka alebo s polnohospodármi, ako im to chceme vysvetliť, že tieto prostriedky, ktoré zostali e, z rozpočtu pre polnohospodárstvo, z kohezného fondu sa investujú do projektov, ktoré majú veľmi, ktoré sú veľmi dlhodobé. To sa politicky skutočne dá vysvetliť len veľmi ťažko. No a potom k tomu, čo sa týka marže a výdajov, to nie je nejaký jednorázový alebo momentálny problém. Nie je dôležitá je tu teraz stratégia. Potrebujeme skutočne sa veľmi vážne, ambiciozne zaoberať hospodárstvom. Ako ho opäť postaviť na nohy? No a nebolo by toto, nebola by toto dobrá príležitosť. E, nestačí len tu a tam pozbierať nejaké obravinky. Potrebujeme vyrovnaný rozpočet a potrebujeme rezervy na nepredpokladané rizika. Ak chcete tých 1,4 miliardy, nech sa páči, to je cieľ a nemôžeme e, sa Nemôžeme eh, tvrdiť, že to musí byť z okruhu 1A alebo z 1C, nuž, že tu a tam by sa dalo niečo ušetriť. Nie. Ráda to nevyhnutne musí dať svoj prístup s parlamentom tak, aby komisia mohla uvoľniť vlastné zdroje. Toto je skutočne veľmi dôležitá otázka na to, aby sme aby komisia bola dôveryhodná voči parlamentu, treba predkladať, predkladať návrhy na to, aby sme mm, vedeli, akom rozsahu sa uplatňujú naše rozhodnutia. Tak čo sa týka mm, udržateľného rozvoja, polnohospodárstva, zelenej energie, zamestnanosti a tak ďalej. No a na záver Japonsko investuje do výskumu, Američania investujú do výskumu, všetci investujú do nových eh, technológií a inovácií, no aj je nás tak či tak predbehnú. A čo robíme my? My sa tu točíme okolo toho jedného cieľa. Vidíte, koľko času potrebujeme na Galileo, aby sme našli aké také riešenie. Práve čo sa týka manažmentu, musíme vidieť trochu ďalej do budúcnosti. Potrebujeme eh, dobrých investorov, investorov, ktorí všetko vezmú do zodpovedných rúk, tak aby e, to viedol ako skutočnú stavbu, ako projekt. Len tak to bude môcť pokračovať. A ja chcem, aby to bolo úspešné. Ďakujem pekne, Klot Turmes. Ďakujem veľmi pekne. Ja Mám tri otázky pre našich odborníkov a mám jednu otázku pre logické predsedníctvo. Tu poviem na úvod. Ak sme správne informovaní, tak na rade prebiehajú diskusie o právnom základe o tom, o tej finančnej dohode. No a mysleli sme, že rada odmieta inštitucionálnu dohodu z roku 2006 ako právny základ, ale uprednostňuje článok 312, takže mohlo by nám, mohli by nám zástupcovia belgického predsedníctva poskytnúť aktuálne informácie o právnom základe. No a čo sa týka nákladov, povedali ste, že ste aktualizovali nedávno odhady nákladov. Mohli by ste nám a poskytnúť nejaké detaľnejšie informácie o fungovaní, o pravidelnom, o, o nákladoch na pravidelné alebo mm, dobre fungovanie reaktoru, pretože tieto boli stanovené v roku 2001 a nikdy nebol publikovaný dokument, aké sú tie náklady dnes. Všetky ďalšie náklady investície skutočne obrovským tempom rástli, takže boli by sme, ja by som sa veľmi čudoval, ak by e, náklady na fungovanie reaktora a jeho e, demontáž, demontáž boli by sa nezmenili. Takže iste tu bude obrovský náraz nákladov, o ktorom nevieme. A tomu by som chcel predísť. No a ďalšia vec. Vy tvrdíte, že tento projekt musíme, musíme zrealizovať. Avšak ja by som chcel povedať ITER, teraz je v prvej fáze výskumu. Potom, na základe výskumov a výsledkov výskumu ITERu niekedy v roku 2040-2045 bude vybudovaný ďalší nejaký reaktor, ktorý podľa mojich informácií nebude v Európe, ale v Japonsku. No a potom, až keď tento druhý reaktor bude úspešný, tak sa bude môcť využívať toto na komerčné účely. Takže mýlim sa, ak tvrdím, že do roku 2090 alebo 2100, a to už s veľkou dávkou optimizmu, sa nebude tento projekt dať komerčne využívať. No a zohľadom na to, a to je tiež reakcia na to, čo hovoril pán Ody, možno ma počúva pán Ody, reakcia na vašu otázku. My Strana zelený sme za podporu vedy, avšak ak riešime globálnu energetickú krízu a krízu klimatickú, tak vypočítal už niekto, koľko by to stálo, 15 miliárd plus 300 výskumníkov a takéto peniaze na koncentrovanú solárnu energiu, efektívne elektrické motory, pasívne, energetické pasívne domy a urobiť nejaký spoločný medzinárodný projekt, tak ja som si istý, že výsledky by sme mali skôr a boli by aj oveľa komplexnejšie, širšie a to by bola skutočne tá nulová verzia. No a ďalej ešte k európskym euroobligáciám. To sú obligácie. To znamená, že Európa tu niečo vopred investuje do infraštruktúry, investujete do vedení vysokého napätia a niečo sa vám vráti rovnako do výstavby budova, niečo sa vám vráti. No a, a ten reaktor na studenú fúziu, to je čierna diera, ktorá pohlcuje miliardy, miliardy eur a nikdy sa nič nevráti, len do toho hádžeme peniaze. Nie je tam žiadna finančná návratnosť. Takže vy, ak chcete skutočne potopiť myšlienku euroobligácií, takže ak euroobligácie dáte do súvislosti s financovaním projektu ITER, tak um, euroobligácie skutočne hm, potopíte, pretože euroobligácie sa môžu používať len v prípade nejakej finančnej návratnosti, ale v prípade ITERu to je nemožné. Ja som veľkým fanúšikom eurobondov, ale teraz sa to nedá použiť. Christian Eller. No, ja by som chcel by som chcel niečo dodať k rozpočtu. Poprvé, Vypočuli sme si a toho sme sa aj obávali. Členské štáty sa v diskusiách zachovali veľmi nezodpovedne, že redukcia nákladov z 7,6 miliardy na 6,6 sa uskutoční tak, že sa škrtnú rezervy v rámci projektu. To nie je úspora, to je len um, účtovný trik. Po druhé, treba povedať, no a to hovorím vždy na základe toho, a dúfam, že pani Groster ma nebude zle chápať, ale s veľkým entuziasmom sa už často e, minulo veľa peňazí. Po druhé, treba teda povedať, že, že sme dnes jasne povedali, že schválením e, finančných prostriedkov z rozpočtového konania musí jasne byť stanovená, aká bude štruktúra manažmentu a aké štruktúry existujú teraz. No a počuli sme, že komisia to dokáže, no a preto by sme chceli mať eh, detaľnejšie informácie o rozpočtových rokovaniach. Ďalej, to, o čom hovorila kolegyňa Jordana Cizel, hovorili sme o štruktúre manažmentu projektu, ale čo sa týka štruktúry manažmentu generálnych riaditeľstiev. Teda kto v budúcnosti bude viesť a bude zodpovedná za tento projekt. Robíme nové štruktúry, alebo využijeme tie súčasné, no a to aj s ohľadom na náklady. No a po tretie, je tu oddelenie eh, tej správnej rady, alebo Executive Committee, a bude tu Management Supervisory Board a bude tu orgán, ktorý sa bude zaoberať eh, obstarávaním. No a to je dôležitá štruktúrálna otázka a podľa môjho názoru má kľúčový význam pre celý projekt. No a treť po tretie, niečo ešte ku Klodovi Turmesovi je úplne správne z hospodárskeho hľadiska, čo ste hovorili, tie náklady príležiť na jednotlivé, jednotlivé veci, čo nás bude stať toto, keď neurobíme v iných oblastiach. Toto je investícia do budúcnosti a dúfame, že v roku 2050 budeme môcť nahradiť 50 výroby energie. My to teraz e, všetko len subvencujeme, to všetko robíme ehm, ako investíciu do budúcnosti. A preto je to oprávnené. A je to podobné ako investícia do obnoviteľných zdrojov. Všetko sú to investície, to stavka na budúcnosť, pretože vy viete, čisto z eh, nákladového hľadiska, ako bojovať proti klimatickým zmenám. V Európe postavíme eh, jadrové elektrárne a nebude žiadne emisie CO2. Takže iste máte z časti pravdu. Treba sa zamyslieť nad tým, aké alternatívy existujú a to je tiež otázka pre rozpočet. Komisia politicky musí povedať, ako v budúcnosti chce financovať tieto projekty mimo 7. rámcového programu pre e, vývoj, 7. alebo 8. To sa dá vyriešiť teraz, ale nie v budúcnosti a tiež nie pre všetky projekty. No a preto politicky s touto otázkou je spojené to, ako v budúcnosti e, sa vyrovnáme v rozpočte s takýmito veľkými projektami. Ďakujem pekne. Ešte raz sa. E, Smic, môžete zodpovedať na otázky politické rozdiely. Nebudeme teraz riešiť, ale odborné otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne. No a skutočne je to veľmi dlhodobý projekt. Ja som tiež povedal, že to je pomerne riskantný projekt, ale je to príležitosť, ktorú musíme sledovať. Myslieť si alebo dúfať, že obnoviteľné zdroje sú riešením a môžu v nadchádzajúcich rokoch pokryť všetky naše energetické potreby, je nesprávna myšlienka. Ja si myslím, že to je nerealistické. A, myslím, eh, a ak alternatívnou je nukleárne štiepenie, eh, mnoho ľudí s tým má problémy, hm, tak studená fúzia jadra je cestou, ktorú, alebo možnosťou, ktorú musíme preveriť. No a druhá vec, v budúcnosti musíme sa vyhnúť tomu, že keď máme také veľké projekty ako ITER alebo Galileo a prekročí to rozpočet, takýto rámcový program alebo nejaká iná politika, ktorá musí zniesť tie náklady. V našom dokumente navrhujeme os- osobitnú rozpočtovú položku alebo líniu pre takéto veľké projekty. A myslím, že v záujme všetkých, aby v budúcnosti e, sme mali osobitnú rozpočtovú líniu, rozpočtový riadok pre takéto veľké projekty. No a po tretie, otázka medzinárodnej spolupráce. Toto zaznelo viackrát. Samozrejme, je to veľa otázok a my sa snažíme tiež motivovať medzinárodných partnerov, aby plnili svoje záväzky ale je jasné, že ale po, no poprvé Európa musí mať jasné záväzky a musí ich plniť. Potrebujeme nájsť rýchle riešenie pre 1,4 miliardy, pretože všetci naši medzinárodní partnery, vrátane Číny, nám kladú otázky, či Európa skutočne chce pokračovať v tomto projekte a investovať do fúzie. No a túto otázku treba zodpovedať ešte pred rokovaniami s medzinárodnými partnermi vrátane Brazílie. No a čo sa týka manažmentu, zodpovednosti na komisii, tak na, eh, v rámci nášho DG máme úžasný tým, ktorý sa zaoberá ITERom. Sú to veľmi kompetentní ľudia. My neustále zaistíme, aby mali aby mali školenia, posilňujeme naše eh, schopnosti a zodpovednosti rovnaké to platí pre energetiku. Úzko spolupracujeme s pánom Bliskom, tak aby správni ľudia boli na správnom mieste a riadili ten projekt. No a možno kolega by chcel doplniť ešte niečo k rozpočtovým veciam. Teraz má slovo pán Brisko. ste sa pýtali na prevádzkové náklady a náklady na demontáž Interu. Je pravda, že to v roku 2001 nebolo odhadované. Môžeme požiadať samozrejme o takúto štúdiu, avšak nemyslím si, že budú také volatilné ako konštrukčné náklady, pretože to je najrizikovejšia fáza ITERu počas prevádzky je tam, e, mm, sú to náklady na personál, náklady na prevádzku e, strojov. To nie je také nepredvídateľné, čo sa týka demontáže. Pýtam sa, ak sa dobre e, e, pamätám. Je to otázka, otázka radioaktívneho odpadu a uskladenia tohto odpadu. A vtedy sa to robilo podľa noriem pre nukleárne alebo nukleárne štiepenie taká bol, také boli odhady. Môžeme to urobiť teraz na novo. No a čo sa týka tých účtovných eh, trikov a eh, rady, tak rada eh, nám nutila tých, tú redukciu 600 miliónov eur, ale nepovedali, ako to máme dosiahnuť. A moja reakcia bola taká, že vtedy jediným spôsobom, ako by sa to dalo urobiť, je zrušiť tie rezervy. No a pretože, ako som už povedal, v budúcnosti ich budeme potrebovať. Ďakujem pekne. No a ešte jedna otázka pre Kolota Turmesa pre radu, tak možno by to mohli zodpovedať teraz. Takže teraz najskôr odpoved na otázku. Klo, cháp, žiadam o pochopenie. My sme začali o 15.00, ale potrebujeme aj čas na e, vypočutie o uhlí. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o otázku financovania a konkrétne otázku právneho základu Lisabonskej zmluvy alebo medziinstitucionálnej dohody, tak práve tieto aspekty skúma právna služba rady. Takže v rámci zmierovacieho konania vo štvrtok sa dosieme viac. Zatiaľ predsedníctvo nechce nejak sa vyjadrovať týmto veciam, o ktorých ešte rozhodne právna služba. Ďakujem. Áno, to je jasné. A teraz sa otázka je klot. Otázka je, kedy môžeme uh, rozumne odhadnúť, kedy sa bude poprvýkrát komerčne využívať tento projekt. ITER je prvým krokom, potom to bude nejaký demonstračný reaktor a až potom sa to bude komerčne využívať. Takže kedy to odhadujete? Pán Brisko? Áno, ďakujem. ITER zoberá tou kritickou cestou smerom ku jadrovej štiepnej reakcii, takže predpokladáme niekedy koncom 10 ročia, ktoré začne v roku 2020. Takže vtedy predpokladáme, že začne ten reaktor fungovať. Ak všetko bude dobre fungovať, tak koncom toho 10 ročia vlastne už konštrukcia demonstračného reaktora sa dá zmraziť a vlastne sa postaví nový reaktor. A pomôžte sa, že to bude trvať 10 rokov, možno ak budeme postupovať agresívnejšie, tak povedzme do začiatku 10 eh, ročia po roku 2040 by sme mali už aktívny reaktor aj na komerčné účely k dispozícii. Samozrejme, že jednotlivé tie zúčastné strany konečne sa môžu ubrať svojou cestou, Čína, Rusko. Kto vie, možno bude aj viacero demonstračných reaktorov už v, po roku 2040. A potom začne sa rozširovať aj to komerčné využitie. Ja viem, že niektoré pred, predpoklady a výhľady sú veľmi proste stanovujú, že už koncom storočia to môže fungovať na komerčnej báze. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za reakcie, že ste vôbec prišli. Nie je to posledný krát, sa tejto otázke venujeme. Teraz to musím prerušiť, prosím o pochopenie, pretože tu máme ďalší program bod programu. Poprosím kolegov, príďte na budúce všetci na čas, keď príďte všetci na čas, začneme na čas a čas aj náležite využijeme. Takže ďakujem pekne. Teraz sa poprosím hostí v e, paneli na diskusiu o uhli, aby prišli sem k predsedníckému stolu, aby sme nestrácali veľa času. We want to start so early as possible. If it's... Radi by sme začali čím skôr, takže dámy a páni, vážení kolegovia. Máme tu ďalšiu dôležitú tému. My si vždy pozmeme hosti k zaujímavým témam a potom vždy príde aj veľa kolegov, ktorí si to chcú vypočuť, tak eh, Chcem, aby sme efektívne využili časť hostí, časť, pos- čas poslancov, tak e, začneme na čas. Chcem sa poďakovať osobitne kolegovi Ellerovi. Ten prišiel s iniciatívou urobiť toto vypočutie na túto tému. Bol by som vám veľmi vďačný. Poprosím najskôr dámy a pánov v paneli, aby dali odpoveď na otázku úloha uhlia v budúcom energetickom mixe a potom budeme mať rozpravu. Toľko z mojej strany na úvod. Poďme hneď k panelu. Prvým rečníkom je tuším pán Pikač, snad som to dobre vyslovil, CEO Vattenfall v Polsku a predseda Polskej platformy pre čistú uholnú technológiu. Vítam vás tu, kolegovia vítam odborníkov a poďme na to. ďakujem za slovo, pán predseda. Pán predseda, dámy a páni, ďakujem vám za pozvanie na tento seminár. Je to pre mňa veľkou cťou, že môžem prehovoriť dnes na tomto fóre. Budem hovoriť po polsky. Dámy a páni, Ale v Európe sa energetická energia, elektrická energia generuje štvorma, štyrmi možnými spôsobmi. Teda cestou plynu, a tam je proste riziko dovozu, potom sú Jednak e, výroba je dosť nestabilná a vyžaduje si značné dotácie. Ďalej, jadrová energia, to je stabilný prvok, ale nie vždy je akceptovateľný pre obyvateľov. Ďalej, tu máme uhlie a o tom dnes budeme práve hovoriť. A okrem toho samozrejme tam bola voda. No uhlie sa používa už po stáročia. A máme k dispozícii zdroje zásob uhlia asi na 200 rokov ešte. A Môžeme povedať, že Spojené štáty Čína, India do značnej miery závisia od uhľa pri výrobe energii. V súvislosti asi 40 energie vo svete sa získava e, z uhlia, či už čierneho alebo hnedého. V Európskej únii je tento podiel nižší, to je asi na úrovni 28 a postupne klesá. Ale treba si všimnúť aj to, že niektoré členské štáty práve vo veľkej miere závisia na uhlí, hlavne v, ponuka, v porovnaní s inými štátmi. Uhlie je výborný zdroj energie, pretože je to zdroj energie ako taký a umožňuje v podstate spolahlivú dodávku energie. Technológia je už dobre odskúšaná a výroba môže byť flexibilná. To znamená, že iné menej flexibilné zdroje sa môžu zakomponovať do tohoto systému. Napríklad uhlie sa dá skladovať aj dlhodobo a je bezpečné. Spalovanie uhlia nezávislí od, nezávisí od počasia napríklad. Rozloženie alebo distribúcia uhlia po svete je tiež dosť rovnoverná. Uhlie je pomerne lacný zdroj energie a bude sa využívať aj naďalej temer v celom svete. Ak postupne znížime podiel uhlia pri výrobe energie, potom narastú spotrebiteľské ceny samozrejme. Spalovanie uhlia pri výrobe energie to nie je v protirečení s jadrovou energiou, alebo e, s využitím obnoviteľných energií. Každá z týchto foriem získavanie energie má svoje plusy aj mínusy. Takže je tu snaha dosiahnuť ten najvhodnejší energetický mix. Monokultúra zameraná na e, obnoviteľné zdroje energie môže byť nakoniec aj do istej miery škodlivá. Uhlie, hovorím, je stabilné, a je to dostupný zdroj energie. Má aj nedostatok a to je uvoľňovanie CO2. Európa sa zaviezala k tomu, že sa znížia emisie CO2 a to výrazne. Rozvojové krajiny ale potrebujú energiu vo veľkej miere a tam ešte aj dopyt porastie. Takže nie je pochyb, že úloha uhlia tam bude stále vysoká. Uhlie bude ešte na 10 ročia, 10 ročia súčasťou rozvoja ekonomík vo svete. Čiže ide o to, aby e, spalovanie uhlí, uhlia vlastne sa nedostávalo do otvoreného konfliktu s našim zámerom znižovať emisie CO2. Tak sa hľadá postoj aj cesta znižovania spotreby uhlia na tieto účely a jeho nahradzovanie alternatívnymi zdrojmi. Som presvedčený o tom, že nedostatok tepelných elektrární by mohol ohroziť stabilitu dodávok energie v Európe, pretože in, to, nemáme iný alternatívny tak, zdroj, ktorý bol takýto spolahlivý. Problém pre životné prostredie vlastne nie je uhlie, ale CO2. Inými slovami, tie emisie treba nejakým spôsobom znížiť. Dá sa, povedzme, zvýšiť efektívnosť toho teplného procesu pri spalovaní uhlia, alebo by sa používala technológia CCS. Rád by som pohovoril o týchto možnostiach podrobnejšie. Obvykle, pokiaľ ide o účinnosť procesu spalovania uhlia, iba 1 tretina, teda 33 naozaj vyrába energiu. Ostatok sa stráca e, pri prenose energie. Pri moderných tepelných elektrárniach na fosílne palivo sa dosahuje až 43 pri hnedom uhli a 46 na účinnosť pri čiernom uhlí. A samozrejme, to by viedlo e, teda lepšie využívanie alebo zvyšovanie účinnosti týchto teplných procesov by mohlo viesť k ušetreniu až jedného množstva jednej tretiny uhlia. A samozrejme by to viedlo aj k znižovaniu emisí. Ďalej využívanie biomasy, to by mohlo viesť asi k úsporám na úrovni 20 takže je tu priestor pre znižovanie emisí a je to proste cesta, ktorá vyrába aj teplo, aj elektriny. A tam je účinnosť až na úrovni 90 za jeden rok. Asi 370 terawatt hodín energie sa takto generuje v rámci Európskej únie. A celkovo potreb, to vlastne je spotreba, ktorú na rok potrebuje treba z Rakúsko. Technológia CCS je vlastne zachytávanie, uskladňovanie uhlíka. To súvisí s tým, že sa zachytáva až 90 emisí CO2 z tých klasických konvenčných elektrární. Ako viete, táto technológia je už odskúšaná Napríklad to platí o petrochemickom priemysle. Prvé pilotné projekty pre CCS technológiu už vlastne bežia a je to vlastne proces bezpečný a sú o tom dôkazy z rôznych častí sveta. Proste je to dobrá cesta k vývoju ďalších nových technológií a tieto potom treba ďalej posunúť do komerčnej fázi. Takže zatiaľ treba robiť tzv. demonstračné alebo demo projekty a nakoniec viem, že ctení poslanci e, tohto parlamentu taktiež súhlasili technológiu CCS a vlastne e, to sa týka aj príslušných štandardov, ktoré sa týkajú týchto demonstračných blokov, energoblokov ale obávam sa, že pokrok zatiaľ, ktorý vidíme, je dosť pomalý. Teraz už investori nehovoria o tom, že budú blokovať, budovať bloky CCS, hovoria o tom, že chcú alebo zamýšľajú budovať, ak budú pripravené príslušné legislatívne podmienky a ak budú financie k dispozícii a ak plány budú schválené aj zo strany spoločnosti. Čiže ten regulačný rámec, finančná kríza a aj do istej miery nepopulárnosť alebo nedostatok populárnosti investícií do tejto sféry, to vlastne viedlo k značnej až drastickej, pardon, drastickému zníženiu e, vkladania prostriedkov do týchto technológií. Výsledky pre Európsku úniu by mohli byť také, že by došla alebo by nastala dokonca až nestabilita z hľadiska dodávok energie a nepodarilo by sa nám vlastne splniť ani to, čo sme si stanovili v oblasti životného prostredia. A ak sa nepodarí uplatňovať technológie CCS, tak si ťažko e, môžeme predstaviť, že sa dosiahnu tie plánované e, ciele v oblasti znižovania emisí CO2. Takže bez patričnej podpory týchto technológií sa tá technológia sama nezavedie v energetickom odvetví EÚ. Takže je tam potreba aj finančného krytia. Takže nie je to len problém samotného odvetia energetiky, je to problém aj pre legislatívu, aj pre spoločnosť ako takú. Ak necháme energetické podniky nech sa s tým trápia sami, tak potom vlastne uvidíme, že v niektorých krajinách nastane nedostatok energie. Rozvoj technológie CCS vlastne je cestou k znižovaniu emisí aj v tretich krajinách. Energetické podniky môžu byť čo, takými ambasádormi Európskej únie aj smerom navonok, ale sami ako také E, nie sú v pozícii, že by mohli sami rozvíjať technológiu, ktorá by sa mohla používať aj mimo EÚ. Takže nemali by sme ich nechať samých na seba, keď majú presviečať ľudí, že áno, táto technológia je dobrá. Vláda aj miestne orgány majú v tomto smysle značnú úlohu. Na záver by som teda chcel povedať to, že uhlie môže a malo by v budúcnosti byť dôležitým komponentom e, energetického mixu EÚ, aj vo vzťahu k CO2. Ak máme znižovať emisie CO2, tak vlastne treba aj na úrovni EÚ prijať patričné opatrenia, ktoré poslúžia na posilnenie týchto progresívnych technológií. Obávam sa, že momentálna podpora je nedostatočná. Energetické podniky vlastne nedokážu sami utiahnuť túto záťaž. Môžu, povedzme, zvládnuť niektoré náklady na výstavbu napríklad, ale ináč aj vláda musí zasiahnuť patričnú legislatívu, treba pripraviť a tak ďalej. Takže Nechceme, nechceme príliš zaťažovať len tie samotné energetické podniky a preto aj vlády musia vlastne pomáhať týmto podnikom a vlastne pozitívne naladiť aj obyvateľstvo voči technológiám CCS. V opačnom prípade potom v nastavujúcich 20-30 rokoch môžeme potom ho- hovoriť, že nebudeme mať uhlie vôbec a naša elektrina sa stane azda najdrahšou vo svete. Chcem povedať, že naozaj CCS je konkurencieschopná technológia. A keď vlastne povieme, že e, spalovanie uhlia a znižovanie emisí CO2 môžu ísť úspešne ruka v ruke, tam je perspektíva. Čiže ja vidím tú budúcnosť ako svetlú a slubnú. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pán Paula Alonso, ktorý je generálnym riaditeľom na ministerstve pre priemysel Principado de Asturias venuje sa baníctvu a energetike. Ja. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som začať tým, že poďakujem komisii, pardon, teda poďakujem výboru ITRE za pozvanie a pokiaľ ide o túto debatu o uhlí a energetickom mixe. Je to relevantná otázka aj pre krajinu ako Španielsko, a no, samozrejme aj pre Astúriu ako časť Španielska. Keď si zhodnotíme súčasnú situáciu a vývojové tendencie a aj vo svetle toho, čo sa schválilo v e, posledných rokoch, môžeme povedať, že Európa značne závisí energeticky na strojoch zvonka. A to sme zaznamenali aj na celoštátnej úrovni v Španielsku, ale aj v Astúrii. U nás vlastne Španielsko až 70% závisí a Astúria dokonca až 800, pardon, 80%. E, preukazuje závislosť. Môžem povedať, že pokiaľ je o spotrebu, tam je to hlavne e, oblasť dopravy a v je to asi 75%, čo je priemyselný sektor, ktorý hlavne spotrebováva energiu. Krajiny ako Španielsko e, sa niekedy pokladajú aj za energetický ostrov. V podstate v podstate e, cítime každoročne značný nedostatok energie, elektrické energie a tento náš energetický mix je odlišný, respektíve vidíme rozdiely aj medzi jednotlivými krajinami, aj v rámci regiónov roku 2008 sme v rámci EÚ mali 28 e, percent výroby z uhlia, v Španielsku 16 a v Astúrii to bolo 73 Čiže vidíme obrovské rozdiely medzi e, určitými oblastiami. Pokiaľ ide o základné princípy, ktoré platia v energetike Európskeho spoločenstva, vlastne tie, ktoré vychádzajú z, z udržateľnosti zásobovania, aj z udržateľnosti technickej, ale aj z aspektov životného prostredia. Ide o to, aby tieto tri princípy boli vyvážené. Zaznamenali sme nárast dopytu po alternatívnych zdrojoch energií, ale tam je ťažko niečo programovať v tejto oblasti. A preto je potrebné, hovorí sa taktiež o tom, že sa hľadá v podstate cesta novej infraštruktúry a to sa týka prepojenia energetických systémov, ale hľadá sa aj cesta podpory ďalších energetických systémov, zameraných na obnoviteľné zdroje energie. Na to je nadviazaná aj dynamika v oblasti výskumu a vývoja. A cieľom je vlastne celkovo vylepšiť efektívnosť v energetike globálne. Pokiaľ je náš energetický mix, asi takáto je situácia, ako som ju načetol. A vieme, že existujú v Európskej únii určité e, línie, ktoré sú načetnuté. A hlavne vlastne sú tu dve línie. Jednak je to podpora obnoviteľným zdrojom a rozvoj plánov a programov e, šetrenia energiou. Boli prijaté aj také opatrenia, ktoré sú zamerané na prepojenie energetických sietí, a okrem toho e, sa v pláne ekonomického oživenia uvažovalo už od roku 2009 s, 1 miliardou 750 miliónmi eur. Pokiaľ ide o využívanie fosílnych palív, tak jednoznačne je, je tu snaha práve využitie, e, je tu tendencia k využitiu techniky CCS, čiže zachytávania a uskladňovania e, uhlíka. Vlastne vieme, že uhlík je veľmi dôležitý z hľadiska energetiky v Európe a máme vlastne tie dve základné línie a to je čistá výroba energie z uhlia a potom ešte tá strategická rezerva. O tom to hovorím preto, lebo aj zelená kniha na toto poukazuje, že treba zaistiť energetickú bezpečnosť aj patričnými zásobami. A aj konkrétne smernica 72 z roku 2009 o tomto hovorí. A aj príslušné nariadenie z roku 2002 rady, ktoré platí v súčasnosti, hovorí o aspektoch, ktoré sa týkajú CO2. A vlastne sú to doklady alebo dokumenty, ktoré tiež hovoria o zásobovaní elektrickou energiou a o spôsobe, ako zaistiť udržateľnosť v tomto smere. Boli potrebné aj určité opatrenia v oblasti banského priemyslu a na niektoré krajiny to dopadlo dosť tvrdo. Išlo o to, aby existoval prístup k budúcim rezervám, k budúcim zásobám uhlíka a uhlia pre tepelné elektrárne, ale cestou je aj zvyšovanie efekt, e, účinnosti týchto a na to je nadviazané napríklad odsírovanie uhlia a tak ďalej. Ďalej sa pracuje na rozvoji technológií na zachytávanie a uskladňovanie uhlíka. Dovolte mi v tomto smere poukázať na tri pro- projekty, ktoré aj Španielsku vlastne teraz práve prebiehajú. Jednak sa v jednom používa tzv. tzv. technológia predbežného horenia, čiže je tu kombinovaný cyklus, kde sa využíva kox aj uhlie. Ďalej máme technológiu takúto, ktorá je v Leone a potom technológia dodatočného horenia, to je konkrétne v oblasti Astúrie. Tieto projekty nám dávajú priestor na to, aby sme sa zamysleli aj nad budúcnosťou progresívnych technológií, a predpokladám, že po roku 2020 by sa už mohli ďalej rozvíjať aj na komerčnej báze. Chcem povedať, že úloha uhlia sú, je dôležitá z hľadiska súčasnosti aj budúcnosti, keď hovoríme o energetickom mixe. Chcem povedať, že v jednotlivých krajinách aj v regiónoch vidíme značné rozdiely, pokiaľ ide o využívanie uhlia na výrobu energie. Vidíme také krajiny, kde ten podiel je vysoký a inde, napríklad v Španielsku, e, tam vlastne je to menej vysoké, v podstate niekde na úrovni od 10 do 40 podľa toho, v ktorej časti krajiny sa nachádzame. Chcem povedať, že práve uhrie, e, uhrie predstavuje značne stabilný zdroj a stabilnú zásobu energie. Dôležité je, že vlastne e, bude dôležité zachovať aj patričnú štruktúru v oblasti baníctva, aby existoval prístup ku uholným zásobám. A to je jedna z dôležitých stránok energetickej politiky EÚ. Čiže toto súvisí s nezávislosťou v energetike, ale aj s tým, že sa potom môžu náležite prispôsobovať aj energetické siete a distribučná sieť elektriny podľa potreby. Myslím, že v Španielsku sa dosť veľká pozornosť vlastne venuje aj obnoviteľným zdrojom energie. No, vlastne predstavuje to až 40,3 a Vlastne k týmto, keď ešte pripočítame samotné uhlie a energiu získanú z uhlia, tak e, tá stabilita sa zabezpečiť dá. Dôležité je zabezpečiť samozrejme náležitú efektívnosť využitia tepelných procesov pri spalovaní uhla, uhlia. To súvisí s modernizáciou technológií a so znižovaním emisí. A touto práve cestou vhodnou je technológia CCS. A nakoniec sa dostávame k samotnému uhliu a jeho úlohe v tom energetickom mixe do budúcna môžem povedať, že už celé roky sa vykonali značné úpravy v Španielsku od roku 1998 až 2005 asi 40 vlastne vlastne došlo k značným e, úpravám a 56 na 40 sa zišlo dole a vlastne to znamenalo aj značný dopad na pracovné príležitosti. A preto je potrebné zachovať aspoň tú minimálnu úroveň tohoto strategicky dôležitého sektora. Preto je potrebné prijať aj patričné doplňujúce opatrenie, opatrenia na to, aby tieto banské oblasti mohli fungovať, eh, respektíve aby nejak prežili. Hovorí sa o tom, že je tu ďalší koncept a to je konkurencieschopné baníctvo. A nedávno sa práve ukázalo v rokoch 2006 až 2008, práve v súvislosti s určitými výkyvmi na trhu s ropou a plynom proste ukázalo sa, že aj cena uhlia narastla na medzinárodných trhoch a pokiaľ ide o istotu zásob a tak ďalej, toto malo teda jednoznačný dopad. Je tu aj celý rad technických, e, energetických, ekologických aspektov, ktoré treba brať do úvahy pri tom, ako si budeme ďalej stanovať tieto ciele, pokiaľ ide o úlohu uhlia v budúcom energetickom mixe. Ide o to, aby sme zachovali uhlie z hľadiska zásob do budúcna. A v tomto majú európske podniky priestor, aby sa stali vodcami na globálnej úrovni a myslím, že by bolo práve dobre, aby sa za... existovali aj zariadenia, ktoré udržia patričnú úroveň. A treba vlastne náležite prispôsobiť aj technickú úroveň e, zariadení A pokiaľ ide o samotný pomer, tak povedzme u nás máme 40%, čo vyrábame sami a 60% je dovoz. E, a práve v tomto smere musíme zohľadňovať podporu zo strany štátu a do akej miery sa to rieši cestou e, daní a podobne. Ďalej je tu ďalšou témou je cena uhlia na globálnych trhoch. Ďalej sú tu aspekty ekologické, ktoré sa tiež zohľadňujú. Čiže je nutné poskytnúť určitý čas na rozvoj technológie CCS. A v neposlednom rate je to niečo, čo nás znepokojuje aj ako región, je vlastne e, socioekonomický dopad. E, ten, v tomto odvetví sme zaznamenali značný dopad. Hlavne proste pokiaľ ide o znižovanie výroby cestou fosílnych palív, teda výroby energie cestou fosílnych palív, malo to značný dopad aj na zamestnanosť vo viacerých regiónoch našej krajiny. Na záver by som chcel poukázať na štyri veci Uhlie by si malo zachovať a svoju relevantnú úlohu z hľadiska energetickej závislosti, je to dôležité. Pokiaľ ide o samotné baníctvo, by si malo tiež zachovať svoje postavenie z hľadiska dôležitosti uholných zásob. A ďalej je veľmi dôležité myslieť aj na teritoriálny aspekt. Ďakujem vám pekne za pozornosť a prepáčte, že som prekročil čas rečnícky. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, pánovi Nážovovi Exlimu z, Col, z Imp. Nech sa páči, máte slovo. Well, thank you very much indeed. Uh... Ďakujem veľmi pekne, pán Royal. Dobrý deň, dámy a páni, poslankyne, poslanci. Ja dúfam, že o chvíľu sa na obrazovke objavia stránky mojej prezentácie, aby ste videli aj obrazový materiál k mojej prezentácii.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 nejaké otázky v záli, kým čakáme na tú prezentáciu, alebo nevadí, že máme takýto prestoj? Sorry about this, ladies and gentlemen. Ja páni, mrzí ma to. Toto tu je taká predzvesť sveta bez technológií. Možno o chvíľu bude svet aj bez elektrické energie. To nám hrozí, ak e, budeme mať menej uhlia celosvetovo, ale k tomu sa dostaneme o chvíľu. Ešte než tá prezentácia začne, tak vám poviem, že tu vystupujem v mene Eurocall. Toto je Európske združenie pre uhlie a lignit. A ja som členom Eurocall v mene Coal Imp, čo je asociácia dovozcov uhlia vo Veľkej Británii a predtým som naozaj pôsobil vo Veľkej Británii v banírskom sektore. Dámy a páni, zdá sa, že ja tie priesvitky už vidím, vyžiaľ nie. Takže asi budem pokračovať bez nich a budem malovať slovami. Ja viem, že slady sú často nápomocné pre rečníkov, ľudia pri nich tak skoro nezaspia, ale Dúfam, že vás neuspím aj bez obrazového materiálu. Takže stručne tri retorické otázky som si položil. Prvá z nich znie, je uhlie palivom budúcnosti? A tu sa zameriavame na celosvetový kontext. Prečo použitie uhlia celosvetovo narastá a bude pokračovať v tomto trende bez hľadu na to, čo sa udeje v Európe. Druhá otázka je naozaj podstatná. Je možné využívať uhlie čistým spôsobom? Keby odpoveď tú otázku bola nie, tak by svet mal naozaj dočinia s veľmi vážnym problémom. No a po tretie, tretia otázka, potrebuje Európa uhlie? A táto otázka podľa mňa je spojená s ďalšou otázkou a to, či Európa bude skrátka využívať túto možnosť do budúcnosti, ktorú poskytuje uhlie. Teraz by ste videli na obrazovke, keby to fungovalo, tak by ste videli obrázok z USA. Je to baňa, tam by, by ste videli takú 20 metrov vysokú stenu a nad ňou oblohu. 20 metrová vrstva uhlia. Pre nás je to často nepredstaviteľné. U nás povrchové bane až tak veľmi nefungujú. Skôr máme tie podzemné. Vo Veľkej Británii 5 metrov a vrstva uhlia v hĺbke 7 metrov. 5 metrov je však relatívne málo v porovnaní s tými americkými 20 metrami. Prečo vám to ukazujem? Vidíte, že celosvetovo máme veľké zásoby uhlia 997 miliárd tón, to by stačilo na 144 rokov. To sú tie rezervy. To sú preukázané náležiská, ktoré sa dajú aj naozaj vyťažiť. Okrem toho tu máme ešte aj nespočet tón zatiaľ neobjavených zdrojov alebo zdrojov, ktoré sa nedajú ťažiť. Takže tento zdroj naozaj nie je ani zďaleka vyčerpaný. A krajiny, ktoré to, tento zdroj majú, tú surovinu majú, tak ju budú naďalej používať. Už predrečníci vraveli, ako to vyzerá celosvetovo Austrália, Čína, Mongolsko, Rusko, Kazachstán, Ukrajina, Mozambik, Južná Afrika, Kolumbia, ďalšie krajiny a samozrejme aj Európska únia majú náleziska uhlia. Ó, výborne. Teraz uvidíme, či naozaj na tom slajde je to, čo som vám opisoval. Áno, tam vidíte tú stenu v porovnaní s ním to maličké auto. Už prepáčte, dámy a páni. Tak ste to na chvíľočku predsa len mali možnosť uzrieť. Takže som vám chcel ukázať, že toto uhlie je, že sa bude využiť, využívajú ho rozvojové krajiny, a ich hospodárstvo bude v pln- do veľkej miery závisieť od použitia uhlia. Ah, there we are again. Thank you very much. I think the best thing we can do now. Splendid. Right. So, moving on. Výborne, tak poďme ďalej. Pán Pikač už hovoril o tom, ako to vyzerá s používaním uhlia celosvetovo, takže sa nebudem tejto presvietke venovať dlho. Tam teda vidíte tie grafy. Napríklad pokiaľ o výrobu elektrickej energie celosvetovo, to je ten väčší graf a v Európe to je ten menší graf. Neviem, či nám to dobre vidíte. 27 primárnej spotreby energie predstavuje práve uhlie, v prípade elektrické energie je to 41 je to tam červenou. V Európe je to trošku menší pomer, tam je to asi 28 a ten dôvod spočíva v tom, že tu máme veľkú mieru výroby jadrovej energie. Je to oveľa väčší podiel než celosvetovo. A pán Piekač hovoril, že sú tu veľké rozdiely v rámci jednotlivých krajín Európskej únie. Uhlie v Číne. Nuž, keď hovoríme o uhli, nemôžeme sa vyhnúť spomenutiu Číny. Vidíte tam červenú krivku. Tá ukazuje nárast využívania uhlia v Číne. V roku 2001 tam je prudký nárast, vtedy Čína vstúpila do VTO. To sú veci, ktoré všetci poznáme, ale zrejme je dobre to neustále zdôrazňovať, že Čína predstavuje 45 celkových dodávok aj spotreby uhlia celosvetovo údaj v tonách. My všetci využívame výrobky, ktoré Čína exportuje. 40 miliónov iPhoneov napríklad minulý rok. A výroba týchto iPhoneov eh, do veľkej miery bola vyrobená s použitím energie pochádzajúcej z uhlia. Nemali by ste veriť všetkému, čo sa v novinách dočína, dočítate o baniach v Číne. Tuto máme baňu hĺbkovú 15 miliónov tón pôsob, e, produkuje ročne, to je asi 5 toľko, koľko najväčšie, najväčšie bane v Európe. Sú tu však aj malé, nebezpečné bane, ale práve tie tohto typu, o ktorém ja teraz hovorím, sú najdôležitejšie a bezpečnostné štandardy sú tam na takej istej úrovni ako v krajinách na západe. Teraz ale k EÚ veľké výhody uhlia, alebo najväčšie výhody uhlia v Európskej únii. Veľa z týchto vecí poznáte. Uhlie je hlavným pôvodným zdrojom energie, ak e, teda e, odpočítame obnoviteľné zdroje energie, až 80 domácich zdrojov predstavuje práve uhlie. Lignit alebo uhlie sú k dispozícii v mnohých členských štátoch. Uhlie vyvažuje energetický mix v EÚ, takto sa vyhýbame rizikám e, pre bezpečnosť a cenovým rizikám baníctvo často ťažba uhlia sa často deje v znevýhodnených regiónoch a je zdrojom množstva pracovných miest. 280 tisíc osôb pracuje v uholnom priemysle. Všetky primárne zdroje energie majú plusy aj minusy. Ja som tu spísal výhody uhlia. Hlavnou nevýhodou je samozrejme produkcia emisí, ale ostatné zdroje energie tiež majú určité nevýhody. Teraz sa na chvíľku usadím v Bulharsku. Mohol som hovoriť o iných členských štátoch. Tam by platili rovnaké úvahy pre krajiny Balkánu, Strednej a Východnej Európy platí do veľkej miery to isté. Tuto máme banický komplex eh, Minimalica Istok, 33 bulharskej elektrickej energie vzniká práve v tomto banickom komplexe. Začalo sa tam ťažiť pred 15 rokmi a plánuje sa tu ťažiť až do roku 2070, teda ďalších 60 rokov. EAS, americká firma, tam e, chce vystavať novú elektráreň, ďalšie elektrárne sa vylepšujú, aby splnili emisné požiadavky podľa smerníc Európskej únie. Niekoľko slov k tej mojej druhej otázke, či môže byť uhlie využívané čistým spôsobom. CCS, toto je veľmi dôležitá technológia, o ktorej už hovorili predračníci. Ja sa tomu budem venovať krátko, máte tú fotografiu. Tam e, máme viacero e, elektrární jedna vedľa druhej. Tie novšie, modernejšie, efektívnejšie elektrárne e, majú menšie emisie. Toto je ten trend, nahradzanie starých, modernejšími elektrárňami. Vidíte tam takú určitú e, čiaru vo forme schodov, tam vidíte celosvetový priemer. EU je na tom trošku lepšie. Moderné technológie sú na tom ešte lepšie a tie najlepšie technológie, špičkové technológie e, sú na tom ešte lepšie. No a CCS, toto je e, to najväčšie zlepšenie, aké je možné dosiahnuť. E, v Dánsku napríklad sa z uhlia vyrába asi 50 prúdu v vo veľmi kvalitných, moderných, moderných, efektívnych elektrániach. Japonsko, Korea a ďalšie azijské krajiny tiež sú v prvej línii, pokiaľ ide o moderné, efektívne elektrárne. CCS, CO2 by sa malo dať zachytávať a skladovať v podzemných priestoroch. CCS je lídrom v tejto oblasti to vítajú všetci aktéry, bratane ekológov, ekologických aktérov. No a modernizácia teda je mm, druhým doplnkovým krokom k CCS. No a teraz moja posledná priesvitka, či uhlie je palivom budúcnosti. Áno, to je moja odpoveď. Je to najrychlejšie rastúci zdroj primárnej energie. Pre výrobu elektrickej energie je to najväčší zdroj. Takže áno, odpovedie áno. Druhá otázka, či môže byť uhlie čisté. Áno, je bezpečné, spolahlivé a CCS umožní znížiť emisie. No a či Európa potrebuje uhlie? Áno, pretože uhlie je zdrojom energetickej diverzity. Uh, uhlie s pôvodom v Európe znižuje závislosť od dovozov a uh, produkuje bohatstvo ja si myslím, že uhlie má budúcnosť v, s tým, že energetický mix musí pozostávať z viacerých zdrojov, jadrové elektrárne, plyn, obnoviteľné zdroje a tak ďalej. Takže uhlie je dôležité, je dôležitou časťou vyváženého energetického mixu a Európa môže využívať svoje zdroje uhlia a lignitu naozaj príkladným spôsobom. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ich bedanke mich. Ďakujem veľmi pekne. No a ako ďalší a posledný dostane slovo pán Johnston z VVS European Policy Team. Exactly.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 So, um, Chairman, honorable members, thank you very much for the opportunity to... Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, vážený pán predseda, za túto príležitosť vystúpiť. No a prejdem rovno k veci. Neviem, či to vidíte, ale ja som na koniec eh, názvu na v rámci mojej prezentácie pridal ešte otáznik. My to vnímame ako otázku No a nie sme v princípe proti uhliu alebo iným fosilným palivám, ale budúcnosť uhlia z dlhodobého hľadiska, ak je vôbec také, závisí od toho, ako rýchlo a ako, akom rozsahu sa dokážeme vyriešiť eh, znečistenie, ktoré spôsobuje. No, keď nespochybňujeme sociálnu alebo hospodársky význam uhlia, tak dnes ako aj v minulosti, tak myslíme, že jeho budúcnosť bude závisieť od globálneho klimatického systému a jeho ochrany. Takže toto je vypočutie o uhli a nie o plíme, a preto nebudem sa stále točiť okolo plyny, ale chcel by som eh, stručne povedať, eh, čo považujeme my za nejaké hranice z klimatického hľadiska. A budem sa zaoberať konkrétne uhlím. Mohol by som vám ukázať množstvo grafov a tabuliek. Hm, neurobím tak, pretože už ste ich videli veľa. Ale vo vzťahu k klimatickým zmenám, aká je situácia a čo, kde sa my dnes nachádzame. Jeden z mojich najobľúbenejších spôsobov, ako to charakterizovať, je odvolať sa na to, čo povedal predseda komisie Barroso na konferencii Business Europe približne pred jedným rokom. Povedal, že klimatické zmeny sú um, otázkou, ktorá definuje našu generáciu. Je to, je, je to výzva, ktorá má je najexistencialistickejšia No a bez toho, aby som teraz prechádzal k číslam, tak eh, toto sa netýka len trajektórie nášho energetického sektora na nadchádzajúcich 50 rokov, ale celého hospodárstva a celej našej spoločnosti. Ak sa nám nepodarí bojovať eh, proti klimatickým zmenám, tak potenciál katastrofy, a vidíme to už každodenne vo svete, sa mm, zvyšuje No a povedal, že otázky klimatických zmien teraz nie sú také aktuálne ako povedzme pred rokom. Všetci vieme prečo. Z hľadiska politického medzinárodného procesu, ktorý začal. A aj keď možno nie je až taký aktuálny a také aktuálne tieto otázky, tak, eh, tak eh, atmosféra, no a to, čo hovoria klimatológovia o trendoch, v rámci atmosféry a ďalších eh, systémoch, tak tieto eh, tie podmienky sa nezmenili, aj keď o nich toľko nehovoríme. Takže veľmi rýchlo, aké sú všeobecné podmienky pre budúcnosť využívania uhlia v rámci hospodárstva. Všeobecne obmedziť eh, globálne oteplovanie na 1,5 stupňa Celzia. To znamená z hľadiska emisí pre celý svet, že celý svet od teraz do roku približne 2050 na to, aby sme sa vyhli nebezpečným klimatickým zmenám, tak je to len 1 trilión tón emisí CO2. Takže zatiaľ, čo my hovoríme o emisných cieľoch, tak musíme si uvedomovať tiež koncentráciu emisí v atmosfére no a z hľadiska cieľov musíme vedieť, ako tie ciele sa vzájomne doplňajú a aký je ich výsledok. Takže v Európe vieme, máme dlhodobý cieľ. Európska rada minulý október v rámci príprav na Kodanskú konferenciu prijala závesok 80 až 95 redukcií emisí v Európe v kontexte globálneho rámca, kde podobné hospodárstva príjmu podobné opatrenia. No, približne v rovnakom čase minulý rok eh, vo svojich usmerneniach prezident, eh, predseda komisie Barroso, ktorý bol vymenovaný eh, na druhé obdobie vo svojich usmerneniach, hlavne pre parlament, keď ho podporili, keď podporili jeho vymenovanie, že táto komisia spustí prvé opatrenia na to, aby odstránila uhlík z, zo sektoru dopravy a energetiky. A odstránila uhlík v, prvom, eh, v plnom rozsahu. A to znamená, že komisia pracuje na cestovných mapách pre rok 2005, tak pre energetiku, dopravu, ako aj pre celé hospodárstvo. Začína to prezentovať budúci rok a realizovať v priebehu budúceho roka. Takže sú to len, je to len nejaká politická retorika. A teraz um, sa snažím dostať tým cieľom na mm, vysokej úrovni v politike. Nie tak ďaleko odtiaľto v hoteli tuto cez cestu. Uh, Filip Lov, generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva pre energetiku, uh, predstúpil pred asociácie uholného priemyslu a a povedal, že dekarbonizácia je hlavným cieľom a CCS je, nevyhnutný, je nevyhnutá technológia na to, aby uhlie prežilo. No a možno tieto dve veci by sme mohli zopakovať. Dekarbonizácia je nevyhnutná a CCS je potrebné na to, aby uhlie prežilo. No a ak sa nad tým zamyslíte, z hľadiska toho, čo bolo na tejto, na tej predchádzajúcej predchádzajúcej mm, predchádzajúcej kolorita Tongy, že to znamená, no ale e, to je plná dekarbonizácia využívania uhlia, ak by malo ostať súčasťou energetického mixu. No a my si všimli, že stratégia Energy, Energy 2020, myslím, že to už bolo dnes po bude prijaté na komisii, ale za to bude prezentované, tak tam sa nehovorí vôbec nejak explicitne o uhlí tak ako som povedal na, za, na začiatku mojej prezentácie, tak my uznávame význam uhlia v energetickom mixe, ale komisia vo svojej stratégii energetického rozvoja mixu vôbec neuvádza explicitne uhlie. Takže teraz sa ešte bližšie k problematike uhlia, ako som už povedal. Nie sme v podstate proti využívaniu uhlia alebo fosílnych palív, ale nás nepokojuje, nepokojujú nerovnaké podmienky medzi inštitúciami. Samozrejme, dnes sa o tom hlasovalo na tomto výbore. Stanovil sa, stanovila sa lehota pre ukončenie národných subvencií pre ťažbu uhlia a mnohé krajiny, vrátane Česka Polska, produkujú uhlie v rámci konkurencie schopných a konkurenčných podmienok. Ale v niektorých krajinách ešte stále je uhlie subvencované, ktoré, a to treba čo najrýchlejšie ukončiť. No a v iných krajinách no a inštitúcie stanovia lehotu na ukončenie e, tej pomoci do konca tohto roku. No a okrem toho sa musíme zamýšľať aj na ďalšími vecami, ako, ako je, V prostredie ETS funguje. Pred dvoma rokmi bola prijatá smernica o ETS, avšak ETS e stále je politickým nástrojom a je príliš slabý v súčasnej podobe na to, aby dokázal nejak riadiť emisie uhlia a iných skleníkových eh, plynov v rámci tých hraníc, o ktorých som hovoril. No a to samozrejme neznamená, že chceme odstrániť ETS, eh, e eh, ale potrebuje reformu na to, aby ten systém fungoval efektívne. A ten strop, celkové množstvo kvót musí byť upravené znížené. Všetkým politikom by myslím prospelo a iste aj priemyslu a energetickému sektoru, ak by uznali, že ETS je systém alebo nástroj s otvoreným koncom. Samotný ETS neuvádza fázu 3, aj keď často sa hovorí o tej tzv. fáze 3. Zákon každoročne zníži tie maximálne hodnoty a až v roku 2070 e, sa dosiahne nula z hľadiska celkovej situácie klímy. A to nie je dobré, pretože potrebujeme dosiahnuť nulu ešte do polovice e, tohto storočia. No a čo sa týka ešte ETS, e, tak výnimky musia byť pri mňa tiež veľmi kvalitné čo skoro očakávame návrh komisie o kvalite a nejakému poctivému charakteru e, tých e, offsetov a výnimiek. A to vo vzťahu k Číne, k Indii. Menia sa tam e, výrobné, výrobné procesy, aby profitovali z tých výnimiek alebo offsetov, ktoré sa produkujú tu v Európe. No a to je skutočne zlý vývoj. Komisia musí tomu nejak zabrániť. No a na tejto priesvedke ešte vidíte, že CCS WWF akceptuje, ale v kontexte efektívneho legislatívneho rámca, v rámci ktorého sa budú vykonávať operácie CCS. Smernica o geologickom ukladaní, ktorá bola prijatá pred dvoma rokmi v rámci balíčka, je dobrá, zapada dobre eh, do mozaiky iných eh, environmentálnych predpisov, ale z hľadiska toho, čo bude nasledovať, tak CCS musí byť vyrovnané a môžeme akceptovať na no teraz k subvenciám pre oholný priemysel. Eh, je to veľmi aktuálna politická otázka, kedy sa skončí do konca roka. Možno sa to určí na samite a nie na, Rade ministrov pre konkurencieschopnosť WWF vyzýva všetkých poslancov parlamentu a ostatných z ostatných inštitúcií, ktoré tu sú, aby podporili návrh komisie bez nejakých zásadných zmien. Koniec musí byť rok 2014. No a rozšírenie alebo predlženie tejto lehoty e, iné inštitúcie nepodporujú. Hlavne čo sa týka dátumom 2018. To by malo byť zamietnuté. No a čo ešte zaujímavejšie, ja viem, že už mám len pár minút. Ak ukončíme priame podpory, nemôžeme, aby vznikali nové, nová podpora, nové subvencie, ktoré budú poskytované nejakou nepriamou cestou. No a taká je situácia, Teraz sa v súčasnosti navrhuje v Španielsku. Vidíme tu dvoch eh, pánov, predsedu komisie a podpredsedu komisie Baroza Almoniu v septembri eh, z podporu svojich kolegov prijali nejaké prijatie eh, návrhu španielskej vlády časť pre trhu, trhu za elektrickou energiou pre domáce uhlie. Odtedy samozrejme už uplynul nejaký čas, no a minulý týždeň súdny dvor to zrušil a teraz sú skutočne healing o legálnosti legálnosti rozhodnutia komisie a s tým samozrejme súvisí aj španielský, španielská výnimka. No a na záver, ak sa dokážeme vyrovnať s tými vecami, o ktorých som hovoril, ETS, e, fungovanie systému ETS, e ETS, e zrušenie národných subvencií, a prevencia nejakých nepriamých subvencií, tak potom potenciál aby environmentálne NGOčky mohli aktivnejšie vystupovať pri rozvoji budúcnosti uhlia je reálny. WWF akceptuje CCS, my poskytujeme Mm, a my teda potrebujeme, aby, aby boli zohľadňované aj potreby boja proti klimatickým zmenám. A náš postoj je pragmatický, skôr ako dogmatický. No a možno, ak ETS nebude fungovať z hľadiska mm, rýchleho rozvoja CCS, keďže politická debata je ukončená, no v budúcnosti, ak to bude opätovne otvorené, tak možno bude nevyhnutné zvážiť normatívne nariadenia a regulácie, tak ako máme pre síru a e, zlúčeniny dusíka, tak aby to bolo vylúčené e, tak, ako možno pre ďalšie e, škodlivé látky. No a ak ktoré budú využívať fosílne paliva v rámci CCS, tak potrebujeme jasné kritériá podľa akých to bude možné. No a No a že zatiaľ čo ETS je ešte stále nedostatočne vyvinutý a ak nemáme všeobecne nejakú, nejaký správny mm, právnu reakciu na klimatické zmeny, tak možnosť pre individuálne členské štáty využívať právomoci, ktoré majú podľa príslušných smerníc. Je to kapitola 3 smernice o elektrickej energii. Mnohí z vás ju poznajú, ale tieto energie právomoci na úrovni členských štátov treba dobre využívať, aby sme predešli ehm, budovaniu nejakých nových tovární a elektrární, s vysokými emisiami, aby sme, sa budu, aby sme v budúcnosti prešli, predišli tej situácii, že ťažšie sa nám bude reagovať na klimatické zmeny kvôli zlým rozhodnutia, ktoré príjmame dnes. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Ďakujem. Tým eh, sme sa dostali na koniec eh, zoznamu rečníkov. Teraz eh, položíme pár otázok, potom dostane slovo ešte komisie. 10 ľudí sa prihlásilo do diskusie, no a každému teda dám 2 minúty. Viac času nemáme. Ako prvá pani Karvalo. I would like to thank all the, the speakers. Uh, uh, most of the speakers have talked. Väčšina uh, rečníkov sa vyjadrovala k efektívnosti a k CO2. Ale pokiaľ ide o kvalitu ozdušia, zdá sa, že teda uh, akože je to už vyriešené. Väčšina technológií, ktoré ale dnes máme k dispozícii, sú technológie veľmi drahé a mnoho krajín si ich nemôže vlastne dovoliť. A je pravda, že sa urobilo mnoho, no, pokiaľ ide o technológie spalovania a tak ďalej, ale tie malé častice a E, ťažké kovy stále zostávajú problémom. Takže stále sa ešte hľadá riešenie tohto cestou. Aký je váš názor na toto? Pretože je to hrozba pre zdravie. Druhá otázka. Máme kritické projekty. Tieto vlastne už prebiehajú. Ja som tiež pracovala, e, pôsobila som v jednom z týchto výskumných projekt, na jednom z týchto projektov teda. Čo by sa mohlo urobiť, aby tie projekty bežali rýchlejšie? Posledná otázka. Nedávno došlo k revízii dostupnosti uhlia. Minulý týždeň z, Afriky prišla, z Južnej Afriky prišla správa, že, že zásoby, ktoré si mysleli, že majú, sa ukázali ako oveľa nižšie. Tedy ste si vedomí aj vy takýchto revízií zásob? Posledná otázka na pána Johnsona. V prvom súhlasíme s tým, čo ste povedali o priemyselných plynoch. Včera som požiadala komisára pre oblasť životného prostredia, Eh, aby sa vyjadril k tejto otázke. A súvisí to aj s príslušnými licenciami na projekty v Číne. A odpoveď bola, že sa hľadá riešenie týchto problémov kde vlastne ide vlastne aj o peniaze, ktoré by išli e, do Číny, respektíve aj do Indie z Európy. Ďakujem. Pán Jarek z Polska. Budem stručný. Nesúhlasím s tým, čo povedal pán Johnson ohľadne CCS. Isté Davisovú správu treba zmeniť. Je neadekvátna a nepresná, pretože vlastne vylúčuje budovanie efektívnejších, účinnejších zariadení, kde by sa dosiahovala účinnosť na úrovni 60-70 Áno, hovorí sa o zavádzaní technológie CCS pre rôzne palivá. Moja otázka je takáto. Nebolo by vhodnejšie mať v dispozícii legislatívu, ktorá umožní budovanie e, uholných elektrární s tým, že vlastne efektívnosť by bola aspoň na úrovni 60 bez ohľadu na CCS, pretože Davis predpokladá, že tieto elektrárne a fosilné paliva vlastne nebudú môcť byť budované. Eh, Pardon, presidente, no... Prepačte, pán predseda, nepočula som vás dobre, ale ďakujem vám, že ste mi udelili slovo prvom rade chcem poďakovať v mene našej skupiny rečníkom za ich príspevky. Vypočula som si ich s veľkou pozornosťou. Toto je skutočne miesto, kde môžeme viesť takéto hlboké a mudré debaty. Pokiaľ ide o e, zatváranie baní, ktoré nie sú dostatočne konkurencieschopné, iste k tomu už bol vyslovený e, názor, ale má to samozrejme aj vážne dôsledky sociálno-ekonomické. Hlavne pre niektoré regióny v rámci EÚ. Tam vlastne vieme, že e, sú regióny v rámci EÚ, kde e, uholné bane sú dôležitým zdrojom zamestnanosti. Niektorí kolegovia E, poukázali na to a vlastne odoznelo to tu a pre mňa je to tiež dôležité, že treba mať na mysli aj aspekt zamestnanosti v takýchto e, regiónoch. Aj keď viem, že je potrebný určitý čas na to, aby došlo ku konverzii e, v rámci tohto priemyselného odvetvia a treba pozorne načúvať vlastne tomu hlasu, ktorý počuť aj odtiaľ z banského priemyslu. Ide o to, aby sa vlastne bane a ťažba a aj vlastne využívanie potom uhlia stali efektívnejšími. Pokiaľ ide o konkrétne úsilie v oblasti tejto konverzie, no, odozneli tu niektoré názory, ktoré vzbudzujú aj určitú nádeň, nádej a otázka je, na čom stojí táto nádeň. Hovorí sa tu mnoho o konkurencieschopnosti daní a rečník z Polska hovoril niečo v tomto zmysle aj vo vzťahu k iným palivám a e, vo vzťahu k cenám. Čiže čo to je? Keby ste mi vysvetlili, čo to je konkurencieschopná baňa alebo baníctvo. Naša skupina vždy podporovala projekty, ktoré sa tu spomínali, a pokiaľ išlo o znižovanie emisí CO2 a aj v záujme toho, aby si EÚ udržala vedúcu pozíciu. Otázka je skutočne priechodné a dá sa akceptovať, že už v blízkej budúcnosti až do tej miery, že už vlastne využitie uhlia nie je niečím, čo e, pôsobí proti využívaniu alternatívnych zdrojov energie. Ďakujem. Kolega Wagner. Ďakujem pekne. Chcem v prvom rade zoblahoželať eh, rečníkom. Skutočne ich príspevky boli veľmi cenné. A mám dve otázky. Poprvé, rád by som počul troška podrobnejšie informácie o situácii, ktorá sa týka CCS z hľadiska eh, budovania takýchto zariadení a čo vlastne to stojí z hľadiska finančného. Druhá otázka sa týka rozdielov v kvalite medzi rôznymi druhmi uhlia, ktoré existujú v Európe. A pán Pola vlastne pochádza z oblasti, ktorú mám rád. Mohol by nám povedať o týchto rozdieloch aj v rámci Španielska, pokiaľ je o kvalitu uhlia. Ďakujem. Pán Tomas. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám otázku na pána Pikača. Ďakujem, že ste za ochranu klímy. Ale mám na vás otázku. Ak by ste súhlasili, že oddelovanie uhlíka je nakoniec technológiou, ktorá hm, do akej miery, respektíve takto to sformulujem, aká je potom e, budúcnosť uhlia. Ten scenár, ktorý bol spomínaný v októbri a hovorí sa tam, že neexistuje v súčasnosti žiaden podnikateľský model, kde sa má dosiahnuť e, zniženie emisí CO2 do roku 2020 a že pri cene uhlíka 10-15, tak vlastne to zachytávanie uhlíka, vlastne ako sa má realizovať, keď sa tam nebude investovať nič? Okrem tých demonstračných eh, elektrární. Vy vlastne ste proti tomu, aby sa to presunulo z 20 na 30 ale vlastne to potom sa odrazí na cene uhlíka. Čiže by sa vytvorili normy, ktoré by boli podštandardné. Racionálne, teda tá myšlienka za zachytávaním uhlíka by vychádzala z toho, že všetky invest- ak sa poskytnú investície, tak potom bude možné investovať za podmienok, že aj ceny pôjdu hore. Respektíve, aké si máme dávať ciele z hľadiska e, e, zelený, zelenej technológie. Tak buď máme vyššiu cenu uhlíka, alebo máme tvrdšie normy. Druhá otázka na pána Johnsona. Keby som to mal povedať rovno, tak povieme WWF má stratégiu pro CCS. Tak vlastne tým pádom e, ste hodili záchranné lano technológií CCS. Sledkom je, že emisie CO2 zo skleníkov, zo alebo teda skleníkové plyny pokračujú a pokračujú a takto stále pokračuje. A vy sami ste povedali, že toto nie je problém od 95. až do 2050. A ak Nemecko e, Máme v koncepcii energetiky v Nemecku, že do roku 2050 sa to má znižiť o 95 a 60 tohoto by bolo od teraz do roku 2020. Tak potom vy vlastne týmto otvárate do istej miery dvere tomu, aby sa vlastne pokračovalo v tom, čo beží teraz. Takže aká je stratégia WWF? Vy vlastne hovoríte, hovoríte vy o tom, že vlastne treba znižovať e, CO2 hneď teraz? Ďakujem. Teraz na slovo pán Eller, nech sa páči. No už chcem sa prvom rade poďakovať, že ste nás trochu uchovali pred tým, čo Klod Turmes stále, kri- stále teda ukazuje, je to etnocentrický pohľad na svet. Ide o formuláciu TS v Európe s ignorovaním medzinárodného vývoja. Pred 14 dňami Čína zverejnila strategický plán podielať sa na medzinárodnej produkcii uhlia, často s väčšinovým vlastníctvom. Ruský prezident Medvedev pred tromi, pred tromi mesiacmi povedal, že Rusko v perspektíve svojho energetického mixu, pokiaľ ide po výrobu, o výrobu elektrickej energie, že chce prejsť na tepelné elektrárne a že sa chce s neto vývozcu stať neto dovozcom uhlia. Takže my si myslíme, že ak vôbec chceme dosiahnuť ciele v oblasti klímy v medzinárodnom kontexte, teda bez toho, aby Európa ekonomicky zlyhala, tak sa nevyhneme otázke efektívnejších tepelných elektrární a otázke technológie CCS. Mám dve otázky. Poprvé, z ekonomického hľadiska je pre nás zaujímavé, ako je to s vývojom cien uhlia v tomto širšom kontexte. Ako to vnímate vy, aké máte vy odhady? Áno, odznelo tu, že je to relatívne lacná technológia, ale platí to naozaj, vychádzajúc z toho, čo sa teraz deje v Európe aj celosvetovo? To je prvá otázka. A druhá otázka A tam platí to, čo povedal Claude Turmes. Ako vy odhadujete otázku cenového vývoja, pokiaľ ide o CCS? Komisia už zaujala stanovisko, či to bolo ekonomické alebo politické, to je iná otázka, ale cenový vývoj to je zatiaľ téma nezodpovedaná. Ešte mám tretiu otázku. Ako vnímate pravdepodobnosť toho, teraz mám na mysli Európu, že v členských štátoch dôjde k implementácii smerníc OCCS, Situácia je odlišná v členských štátoch ale toto je veľmi podstatná otázka pre investície do tejto oblasti. Výborne, hovorí pán predseda. Teraz máme možnosť odpovedať na týchto mnoho otázok. Náhle aby sme išli teraz v opačnom poradí. Pán Johnston bol predtým posledný, teraz bude prvý a bol by som vám vďačný, keby ste každý odpovedali len na niektoré otázky, aby ste teraz sústredili na určité témy, pán Johnston. Pani Kavalio. Ako ste povedali, asi sa zhodneme na tom, že sú dve úrovne regulovania tohto trhu. Jednak je to globálna úroveň a potom európska úroveň. A do, momentálne neexistuje dohoda na úrovni globálnej, ale existuje šanca na európskej úrovni. Vlastne je k dispozícii príslušná smernica a za predpokladu, že táto získa aj podporu členských štátov, tak je tu možnosť, že naozaj sa veci pohnú dopredu. Pán direktor nie je prítomný, ale dovolte mi zodpovedať otázku aj tak. Dovolím si nesúhlasiť, eh, nesúhla, teda nesúhlasiť s jeho interpretáciou eh, geologického uskladňovania ak si želá nadviazať na túto komunikáciu, veľmi rád aj e, cestou offline a môžem s ním proste ďalej komunikovať. Pani Riera Maturel, aká je nádej v Španielsku, hlavne v príslušných regiónoch, kde vlastne dochádza k znižovaniu ťažby. Myslím, že vlastne ešte tam ostáva asi 4000 pracovných miest pri výrobe uhlia, ale pri ťažbe. A pokiaľ ide o sektor obnoviteľných energií, tam to je odvetie, ktoré v Španielsku veľmi rýchlo rastie a má aj podporu zo strany štátu. Pokiaľ viem, že tam je asi 200 tisíc pracovných miest v tomto odvetví, takže energetika nakoniec nikdy neostáva rovnaká Vždy tam dochádza k nejakému vývoju a sú tu samozrejme aj nejaké konkrétne problémy, ktoré sa týkajú Španielska a uhlia. Určite si Španielsko zaslúži uznanie pre aktivity v oblasti obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ ide o CCS technológie, väčšinou, ak nie vždy teda akceptujeme CCS. Musíme rozlišiť e, medzi tým, čo sa akceptuje, čo je pasívne, a medzi tým, čo človek aj podporuje aktívne. A, treba, a keď sa niečo akceptuje, tak je to predsa len troška iné. Pokiaľ ide o EPS a iné aspekty regulovania, nezachádzal som do detajlov, na diapozitívoch to ale bolo, poznáte už čas toho príbehu, hm. tieňový spravodajca hm, pri veľmi čítaní sa k tomu už vyjadril a mali by sme mať vlastne aj predpis, ktorý by sa tejto téme venoval a myslím, že myslím, že včera pondelok to bolo prijaté na rade a je tu celý rad politických dôvodov, prečo táto legislatíva nie je až taká silná, ako by mohla byť. Ako som už povedal, zmienoval som sa o tom, že táto téma môže byť v budúcnosti znovu otvorená. A dá sa to využívať z hľadiska riadenia emisí, ale aj riadenia ovzdušia alebo kontroly ovzdušia. Čiže máme záujem na, ochrany, na ochrane klímy aj na globálnej úrovni, nielen na európskej. Samozrejme, to sa týka aj rozpočtu. A v tomto asi e, nebudú naše názory rôzne. Ďakujem. Paula Alonso. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokúsim sa zodpovedať niektoré tieto otázky. Pokiaľ ide o znečistenie, španielské elektrárne investovali vlastne v, blízkych, v blízkej minulosti 70 120 miliónov. Pokiaľ ide o disponibilitu uhlia na medzinárodnej úrovni, je to stále aktuálna téma. A ďalej je tu aspekt nezávislosti energetickej. A ide o to, aby vlastne Európa nebola vystavená nestabilite cien na trhoch. Pokiaľ ide o parametre tej rekonverzie, vychádzajúc zo smerníc EÚ v súvislosti s týmto španielským sektorom, keď si povieme v roku 1990 až po rok 2005, v, Mali sme 234 podnikov, teraz máme len 28 v oblasti Banskej. A, a znižilo, znižil sa aj počet e, zamestnancov Teraz sa udávajú čísla, bohužiaľ, takým tempom, že tlmočník sa musí ospravedlniť, ale to nie je schop, proste možné solidne pretlmočiť. Pokiaľ ide o koncepciu konkurencie schopnosti banického priemyslu, nemáme k tomu dispozícii priamo nejaký normatívny dokument, ale v podstate e, vychádza sa v porovnaní hlavne z medzinárodných cien v roku 2006 až 2008 teda cena na medzinárodných trhoch bola drahšia než cena v Španielsku, vnútroštátna. A pokiaľ ide o trh API, tak sa predpokladá, že vlastne zase porastie cena na medzinárodných trhoch nad úroveň vnútroštátnej ceny uhlia vo eh, jednotlivých štátoch. Pokiaľ je o kompatibilitu uhlia a obnoviteľných zdrojov energie, vlastne tieto dva typy eh, produkcie energie sa navzájom nevylučujú. Je dôležité zase, aby sme si zachovali strategické zásoby uhlia. Iným aspektom je samozrejme aspekt technický v súvislosti E, so špičkami e, dopytu. E, mali sme tu napríklad 44 860 kW bol dopyt a samozrejme toto sme len určitým percentom dokázali pokryť. Pokiaľ ide o rozdiely v kvalite medzi rôznymi typmi uhlia, tu to je tiež dôležitý argument. Sú tu e, rôzne obsahy síry, aj plynných zložiek a tak ďalej. Naše tepelné elektrárne sú prispôsobené na taký mix uhlia e, a ostatných e, komponentov, ktoré sú tam obsiahnuté, či už sú tam kysličníky dusika, kysličníky síry a tak ďalej. Čiže splňajú príslušné technické parametre. Z hľadiska projektu e, CCS v Astúrii proces post. E, ten proces dodatočného spalovania je ten, ktorý preukázal, že je to určitá cesta. E, momentálne sa odskúšava na úrovni pilotnej prevádzky. Produkcia na úrovni 50 MW zatiaľ, ale plánujeme to zvýšiť na až na 300-500 MW. Okrem toho Predstavuje to určitú výhodu oproti iným systémom, ktoré už fungujú. Okrem toho by som chcel povedať, že v Španielsku je 18 rezerv, ktoré sa týkajú výskumu e, v oblasti emisí CO2. Nadvezujeme aj na to, čo povedal pán Johnston, pokiaľ je nedávne schválenie jedného kráľovského dekretu, ktorý sa týka e, pôvodnej ťažby e, uhlia v Španielsku a skutočne je to A je to vlastne v súrade s článkom 15 odsek 4 smernice 72 z roku 2009. Hovorí sa taktiež aj o, tom, že do roku 2014 bude treba vlastne zavrieť určitý počet e, banských prevádzok a tým vlastne to bude mať e, značný dopad aj na daný priemyselný sektor, ale je dôležité, aby sa zachovali zásoby. Ale o tejto téme sa dá vlastne hovoriť aj z hľadiska postupného zanikania banskej ťažby. Ďakujem. Slovo má pán Piekač. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán... Cząstek. to rzeczywiście... pani Karvajo, vy ste hovorili o tých čiastočkách. Toto je naozaj veľmi zložitý technický problém. Od roku 2014 bude platiť nová smernica o emisiách z priemyselných zdrojov a tam sa predpisy značne sprísňujú. Pôjde o povinnosť robiť inštalácie na odsírovanie, na to, aby tie čiastočky sa už nenachádzali aby teda došlo k takémuto ocirovaniu. Otázka pána Giereka. Zákaz stavať nové elektrárne s efektívnosťou nad 50 Toto sú technológie, ktoré sú výrazne drahšie a toto by samozrejme viedlo k tomu, že v nich vyrobená energia by na trhu nebola konkurencieschopná. Ďalšia otázka sa týkala baní. My máme 117 tisíc osôb v Polsku, ktoré pracujú priamo v sektore baníctva. Väčšina podnikov je konkurencieschopná. 57 tisíc miliónov tón, to je ročná produkcia. A ak by sme mali lepší systém riadenia, tak by väčšina zariadení bola konkurencieschopnou a nepotrebovala by podporu zo strany štátu. Ide naozaj o množstvo osôb, ktoré pôsobia v tomto sektore Skratka, nie je možné ukončiť prevádzku týchto zariadení. No a potom ešte otázka používania e, technológie CCS. Odborníci v komerčnej fáze odhadujú náklady CCS na asi 35 eur za tonu zachyteného CO2. Ak ceny zostanú na súčasnej nízkej úrovni, táto technológia na trhu neobstojí. Keď hovoríme o nákladoch na CCS, často zabudáme, že obnoviteľné zdroje energie sú často dotované. A to vo veľmi výraznej miere. Každá megawatt hodina elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je dotovaná vo výške 30 až 40 eur, v prípade Polska je to až 70 eur. Nuž práve z tohto dôvodu nevnímam ako problém, keby sa dotovala výroba čistého uhlia vo výške 35 eur na tonu. Áno, máte pravdu, že je to veľa vychádzajúce z podielu uhlia na výrobe elektrickej energie, ale nie je to nemožné. Platí, že ceny budú postupne narastať a CCS sa postupne stane konkurencieschopnejším za tej podmienky, že demonstračné projekty budú napredovať, že sa technológia bude postupne vylepšovať a teda stane sa aj nákladovo efektívnejšou. No a ešte posledná otázka, na ktorú odpoviem. Bola to otázka, pána Elera. a ten chcel vedieť, ako to bude s implementáciou smernice OCCS. či k nej dôjde v členských štátoch. Nuž, je tu problém s politickou akceptáciou technológie CCS. Táto technológia nie je dobre známa a kým tu bude naďalej klíma strachu, politici e, sa budú obávať tejto novej technológie, tak e, nebudeme napredovať. Ale ako náhle tie demonstračné projekty sa preukážu, legislatíva bude potrebná, v opačnom prípade nebude môcť prebiehať spolufinancovanie zo strany Európskej únie. Ďakujem pekne za túto reakciu. A ako posledný dostane slovo pán Jexli. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ešte raz, pán predseda, odznelo tu mnoho otázok, už tu odznelo aj mnoho odpovedí. Ja sa pokúsim ešte prispieť ďalšími odpovediami. Ak však vynechám niečo, čo je dôležité, tak mi to pripomente. Poprvé, otázka týkajúca sa rezerv uhlia, zásob uhlia, že tieto sa v Južnej Afrike znižujú. Toto sa ku mne nedostalo. Ja som využil čísla DGR. Je to nemecký inštitút, ktorý je najlepším zdrojom údajov týkajúcich sa zásob uhlia. Ja som hovoril, že tie skutočné zásoby uhlia celosvetovo sú väčšie než tie, ktoré už boli odhalené, ktoré sú e, vyťažiteľné. Takže Eh, áno, tie zásoby, oficiálne zásoby eh, sa zvyžujú, znižujú v závislosti od eh, toho, či je v pozícii relevantná infraštruktúra alebo nie. Takže áno, rôzne inštitúty môžu poskytovať rôzne informácie a taktiež tá definícia toho, čo sa klasifikuje ako zásoba, čo sa klasifikuje ako zdroj, je podstatná. BP napríklad dáva 119 rokov. E, toto je relatívne podstatný rozdiel. Takže dúfam, že som objasnil túto vašu otázku. Odznelo tu niekoľko otázok, pokiaľ ide o zamestnanosť v uholnom priemysle. Týkalo sa to hlavne Španielska. Nuž, ja som začal v tomto odvetví pracovať vo Veľkej Británii. Tej sme mali asi 235 tisíc. Odtedy teda došlo o, zníženie 235 tisíc pracovných miest. Takže ako sa postaví tomuto problému? Nuž, myslím si, že Veľká Británia môže poskytnúť, prispieť svojimi skúsenosťami. Je potrebné nájsť nové pracovné príležitosti pre tých, ktorí o prácu prídu. Otázka mobility pracovnej sily je mimoriadne dôležitá. Áno, došlo k prepušťaniu e, v baníctve, došlo k zniženiu počtu baní, ale Veľká Británia je najväčším, e, alebo jedným z najväčších dovozcov uhlia. Na štvrtom mieste sme tuším boli pred pár rokmi, teraz nás predbehli India a Čína, ale zkrátka e, znižovanie zamestnanosti v baníctve nemá žiadne pozitívne environmentálne dopady, pretože je to nie produkcia uhlia, ale jeho spalovanie, ktoré spôsobuje znečistenie. Takže ak zatváranie baní znamená dovoz uhlia, tak to nemá absolútne žiadne pozitívne dopady na životné prostredie v Európe. A potom tu bola otázka, mm, čím sa vyznačuje konkurencieschopná baňa. Nuž, e, tá povaha geológie tých zdrojov je najpodstatnejšia. E, kapitálové investície, hĺbka tej bane, e, hrúbka tých vrstiev a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité, dôležitejšie než eh, nejaká snaha personálu. Eh, mnoho baní v Európe nebolo konkurencie schopných, eh, pretože mali veľmi zložité podmienky ťažby. Otázka kvality uhlia v Európe. Táto v Európe kolíše, sú tam veľké rozdiely. Tepelné elektrárne môžu zase spalovať čokoľvek. Zložité je nahradiť jedno palivo podstatne odlišným palivom, ale akékoľvek uhlie, ktoré sa v Európe vydáva sa, vyrába sa dá E, príslušnou technológiou spaľovať. A ešte otázka týkajúca sa CCS. Ten obchodný model sekvestrácie a skladovania. Myslím, že pán Piekač už na to odpovedal. Ja mám podobnú otázku, aký je podnikateľský model pre obnoviteľné zdroje, pre jadrovú energiu. Pozrieme sa na obchod s emisiami. Toto je ten nástroj, o ktorom sa hovorilo. Systém obchodovania s emisiami ako taký nepostačuje na to, aby sa zvýšili investície do nízkouhlíkových technológií. Veterné elektrárne majú najmenšie emisie, nuža CCS, tam tie projekty sú veľmi veľké, pokiaľ ide na náklady na kilowatt hodinu. Eh, napriek tomu je to porovnateľné a možno aj lacnejšie než obnoviteľné technológie. Pán Johnston hovoril o tom životnom cykle eh, uhlia. No, že musíme sa porovnávať na svetovej škále. Celosvetovo uholný priemysel nepotrebuje eh, žiadne takéto záchranné opatrenia, pretože jeho budúcnosť je skrátka garantovaná. Takže otázka znie, či Európa chce alebo nechce naďalej používať uhlie. Ak si zvolí tú možnosť, že nie, tak by na tej strane porazených nebolo len uholný priemysel, ale aj celé hospodárstvo. Opatrenia v reakcii na klimatické zmeny a Skrátka, myslím si, že lepšou cestou by bolo čisté využívanie uhlia. Myslím, že som reagoval na všetko, ak však máte pocit, že som niečo vynechal, tak sa ozvite. Ďakujem za vaše odpovede. Tým sme sa dostali takmer na koniec, ale máme tu ešte jedného, jedného hostia. Je to generálny riaditeľ pán Love. No a ja mu dáme ešte príležitosť vyjadri sa na tému uhlie. Samozrejme nebudem môcť reagovať na jednotlivé, jednotlivé pripomienky. A to bolo od začiatku jasné, takže pán Lov, nech sa páči. ďakujem pekne. Je, ďakujem pekne. Je mi ľúto, že som prišiel e, neskoro. Len niekoľko jednoduchých pripomienok. Petinu našich primárnych potrieb teraz sa pokrýva uhlie, no a misie je z toho, z teplných elektrární, no a mnohé členské štáty vnímajú čierne uhlie a hnedé uhlie ako záruku bezpečnosti dodávok. No a na mnohých miestach v členských štátach máme, alebo sú mnohé miesta sú energeticky sebestačné, sú tam bohaté zdroje, ale súčasne približne 80 eh, emisí, emisí CO2 je z zo spalovania uhlia. No a ako ste správne e, poukázali, tak e, Európska rada zaviazala k zníženiu emisí v roce 80 až 95 v porovnaní s rokom 1990. No a je pomerne jasné, že na tomto pozadí je pomerne náročné znižovať emisie skleníkových plynov, plynov spôsobených uhlím. No, mnoho dobrých postupov, ktoré znižujú energetickú intenzivitu a environmentálny dopad, ale ešte stále treba veľa urobiť, no a aj revízia sa týka technológie CCS. No a v princípe je veľmi slubná, ale Európa Musí sa ešte veľmi snažiť, aby sa tieto sluby zmenili na skutočnosť. Je tu mnoho víziev. Jedno z nich je aj prijatie verejnosti, a to v oblasti energetiky a dopravy. A to treba iste veľmi detálne riešiť. Ale je iste jasné, že ak to má byť úspešné, celá táto technológia a bude úspešná, tak eh, by bolo oveľa jednoduchšie dosávať cieľa. Ako viete, tak Európska únia ako celok eh, približne 1 miliardu eur investovala do svojho plánu na podporu týchto technológií. No a dá sa čakať ďalšia podpora z príjmov z ETS. No a to, je, to bude eh, súčasťou stratégie 2020, ktorú navrhne komisia a príjme ju zajtra. No a táto stratégia je diskutovaná na Rade ministrov pre energetiku v decembri a tešíme sa na správu parlamentu o predbežnom dokumente, ktorý bol vypracovaný pri prípravách tej energetickej stratégie. Ale chcel by som tu ešte jednu vec zdôrazniť. Stratégia na európskej úrovni pristupuje k energetickej politike hralením iných palív, ale, hralením iných iniciatív, energetickej iniciatívy, integráciou trhu s energiami a modelov, líderstvom v mnohých oblastiach a jasnej e, dimenzie európskej politiky. No a prečo to tak je? Pretože je energetický mix treba diskutovať eh, poprvé na národnej úrovni s vládami. No a komisia preto eh, po predložení tejto stratégie bude hm, sa mať aj energetickému mixu. No a eh, budeme sa tiež venovať aj vysokému percentu obnoviteľných zdrojov, no a zohľadníme to cestovnej mape vízie pre rok 2050. Tá cestovná mapa nebude nejakým univerzálnym predpisom a riešením, pretože myslím, že scenáre, ktoré treba preskúmať tak na rade ako aj v parlamente, musia inkorporovať do energetického mixu ambícií, rozhodnutí ktoré reflektujú národné diskusie. A len progresívnym budovaním niektorých scenárov, mnohých scenárov to bude stabilné a len tak Európa bude úspešná pri štruktúrovaní politiky. No a správnou politikou, vrátanie snách, najlepšie využívanie vlastných zdrojov a ekologickým spôsobom, technológia CCS, by mohla zohrávať a udržať si dôležitú úlohu v rámci energetického mixu, ale ako som už povedal, sú tu isté podmienky a výzvy. No a isté technologické a obchodné, ale aj dostupnosť a prijatie na verejnosti, ale aj ako štátne rozpočty, tak ako v iných oblastiach technológií. udržia podporu. No a výzva dekarbonizácie si bude vyžadovať eh, snahy vo všetkých oblastiach, či už je to CCS, či už sú to obnoviteľné zdroje, alebo iné ekologické formy energie. No a to je všetko, čo som chcel povedať. Ale k tejto veci sa určite ešte vrátim v správach o pokroku, o financovaní projektov v tejto oblasti. Viete, že je množstvo demo, viacero demonstračných projektov, ktoré sa v súčasnosti financujú, približne 6 demonstračných projektov. No a to by v princípe malo byť dobrou podporou pre ciele na zrýchlenie rozvoja zaručiť eh, využitie na trhu. Ale ešte stále je pred nami veľa vízie. Ďakujem. E, no, ďakujem všetkým, ďakujem pánu Lovovi, všetkým kolegom, e, ďakujem našim hostom, aj Kristianovi. Želám vám ešte pekný večer a to je na dnes všetko.